Dobré ráno, dámy a páni. Milí kolegovia, môžeme začať presnejšie pokračovať v našej práci, ako bolo oznámené. Prvým bodom dnešného programu dnes ráno je uvítanie e, podpredsedu vlády Maďarskej republiky a ministra pre E, rezort spravodlivosti a verejnej správy. Je pre nás veľkou e, cťou, že je tu prítomný a tešíme sa na prezentáciu programu maďarského predsedníctva aktivít v oblasti spravodlivosti počas nasledujúcich 10-12 minút si vypočujeme túto prezentáciu a potom budeme postupovať ako včera. Najprv budeme mať prvé kolo otázok pre koordinátorov, maximálne dve minúty pre každého, potom prvé reakcie pána ministra, Tibora e, Navračiča a potom e, budeme mať druhé kolo otázok a pán minister bude môcť opätovne ich zodpovedať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem za možnosť prihovoriť sa vám a pohovoriť o prioritách maďarského predsedníctva a potom rád zodpoviem vaše otázky. Ak dovolíte, podľa mojich zámerov by som azda bol aj stručnejší, čiže by som v plnej miere nevyužil ani ten čas, ktorý mám k dispozícii, ako hovoril pán predseda, a tým pádom ostane väčší priestor na otázky. Ak to mám zhrnúť, v oblasti spravodlivosti máme vytýčené priority a boli by sme radi, keby počas maďarského predsedníctva bolo možné dosiahnuť značný pokrok v oblasti, ktorá priblíži Európsku úniu občanom. Podľa mňa ide hlavne o tri zásadné oblasti v tomto zmysle. Prvá, súvisí to so všeobecne vytýčenými cieľmi a týka sa práv európskych občanov, aby tieto boli zretelnejšie aj pri formovaní politiky EÚ na základe štokholmského programu uplatňovanie e, zásadných a základných práv, aby sa tomu venovala väčšia pozornosť aspektu občianstva EÚ, pokiaľ existujú nejaké prekážky, aby sme tieto odstraňovali. Iste viete, že tejto oblasti sme už aj v minulosti nejaké kroky vykonali. Nakoniec minulý týždeň v piatok e, v lokalite Gdl v Maďarsku sa konalo neformálne stretnutie ministrov a hovorili sme o správe Európskej komisie, ktorá sa týka európskeho občianstva. E, poukázali sme na prekážky, ktoré sa vyskytli v správe komisie Identifikovali sme tie kroky a právne akty, aj neprávne akty a kroky, ktoré musíme vykonať, ak chceme odstraňovať problémy a prekažky. Na tomto neformálnom zasadnutí ministrov sme hovorili aj o tom, ako v budúcnosti intenzívnejšie a efektívnejšie než doposiaľ, ako zabudovať proste ten efektívny mechanizmus pri rozhodovaní. A do tejto sféry spadá, hoci e, hlavne o tom rokuje komisia, ale aj rada môže o tom debatovať. A ide o pripojenie sa ku <clears throat> dohovoru, Európskemu dohovoru o ľudských právach a verím, že toto sa nám podarí úspešne uzavrieť a že vlastne budeme môcť dosiahnuť výrazný pokrok aj vo vnútorných predpisoch EÚ. Ďalšia významná oblasť, stručne, e, vo vzťahu k občianstvu EÚ a priateľským vzťahom. Máme tu zámer a dúfame, že sa nám podarí teda podstatne uľahčiť život občanov, každodenný život občanov v rámci EÚ. V nastávajúcich šiestich mesiacoch máme záujem vyzdvihnúť teda hlavne témy, ktoré sa týkajú ochrany obetí. Chceme pripraviť e, e, cestovnú mapu, a respektíve zohra, pri, zorganizujeme určité podujatia, konferenciu, ktorá e, sa, napríklad teda konferenciu so zameraním na ochranu obetí. Okrem toho, pokiaľ ide o trestné konanie, v tej oblasti sa chceme venovať príslušnej smernici, ktorá umožní prijatie na európskej úrovni e, aspekt lepšej informovanosti vo vzťahu k právnym aspektom. Ďalej teda samozrejme urobíme všetko v tom záujme, aby sme mohli pokročiť dopredu pri otázkach dedických, aby sme mohli vytvoriť podmienky preto, aby v dedičskom konaní aj príslušníci iných štátov EÚ mali hladší proces. Ďalej tu ide o oblasť e, vzájomného uznávania e, dokladov a certifikátov a Teraz ešte tretia oblasť. Spomínam to nakoniec síce, ale z hľadiska tém by som povedal, že to je asi jedna z najdôležitejších a týka sa úzkej spolupráce s inštitúciami EÚ. Verím, že prídu aj iné témy, o ktorých sa budeme musieť zhovárať. Hlavne ide o veľmi dobrú spoluprácu medzi radou a parlamentom. Bez takejto spolupráce skutočne tieto ciele nedokážeme dosiahnuť a preto by som chcel práve apelovať a poprosiť teda na príslušné zložky, aby preukázali patričnú flexibilitu a my z našej strany urobíme všetko, aby Rada a Európsky parlament mohli dobre a efektívne spolupracovať a aby aby sme spoločne dokázali uzavrieť tie vytýčené témy, na ktoré som poukázal. Ďakujem za pozornosť a som pripravený zodpovedať vaše otázky. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za to, že ste boli struční a sa pokúsili zhrnúť program predsedníctva na ďalšie funkčné obdobie. A teraz prvé kolo otázok v mene koordinátorov. Naj, najprv eh, pán Simon Busutil v mene EPP 2 minúty. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pekne, pán podpredseda vlády, za vaše vystúpenie, za to, že ste sa sem unúvali. Eh, tri veci by som chcel spomenúť. Jednak to, čo ste spomenuli sám, čo sa týka ochrany obetí. Podľa mojich informácií E, v rade neexistuje zhoda ohľadom súčasného návrhu, pokiaľ ide o ochranu obetí, ktorý bol e, predložený pôvodne do rady. A chcem sa opýtať, či sa budete snažiť presadiť e, ďalej, ďalej tento návrh, aby sa to vyriešilo čím skôr, alebo budete očakávať nový návrh komisie, ktorý by sa mal dostaviť neskôr počas 6-mesečného eh, obdobie, vášho predsedníctva. Druhá otázka, ktorú by som chcel nastolil, neviem, či je to vo vašej kompetencii, ale položím túto otázku v každom prípade. Minulý týždeň, prepačte, minulý rok, eh, tento parlament sa zapodeval schválením alebo odmietnutím dohody so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o výmenu eh, bankových údajov. Dohoda SWIFT Jedna z podmienok na schválenie dohody napokon spočívala v tom, že mali by sme spolupracovať, aby sme vytvorili e, program sledovania terorizmu, e, program EUTFTP, aby sme sa nespoliehali iba na americký program TFTP. Aké plány má predsedníctvo v tomto smere, aby tento projekt pokročil, pretože uplynul už rok, odkedy sa urobili príslušné e, rozhodnutia. A napokon v otázke e, finančného výhľadu, aké predstavy má predsedníctvo, čo chce navrhnúť vo veci budúcej diskusie o budúcom finančnom výhľade, sam, samozrejme v oblasti LIBE, vnútra a spravodlivosti. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz v mene skupiny SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Rajs, ďakujem, pán predseda. Mimochodom, aj ja som sa chcel e, opýtať na obete trestnej činnosti a finančný výhľad. Chápeme, že pani, vieme, že pani komisárka Reding by mala čoskoro predložiť svoje návrhy. Pán minister zrejme vie, že v tomto parlamente problematika obetí E, trestnej činnosti e, sa rieši podľa právneho poriadku jednotlivých e, štátov. Pre nás je to problém a preto sa chcem opýtať, aké konkrétne návrhy by ste chceli predložiť, aký balíček opatrení a konkrétne zameraný na obeti trestnej činnosti. Po druhé, pán minister, ak dovolíte, jedn, jedna otázka, ktorá nadvezuje na vypočutie z minulého týždňa, kde ste zodpovedali konkrétnu otázku e, odo mňa a našej politickej skupiny. Dostali sme e, e, list od pani komisárky Kröz pre naše predsedníctvo. Minulý týždeň sme sa pýtali konkrétne na otázku výkladu pojmu vyvažené médiá v liste komisie hovorí sa, e, hovorí sa o ďalších e, problémoch. Napríklad, že je tu požiadavka na vyvažené e, spravodajstvo všetkých audiovizuálnych služieb a nespresní sa žiadne ďalšie kritéria v tomto smere. Hm, chcem sa opýtať, čo si o tom myslíte? Nemyslíte si, že ide o nezdôvodnené obmedzenie slobody na šírenie informácií a chceli by sme požiadať o nad, nadväznú odpoveď vo forme listu. Ďakujem v mene skupiny Aldi, pani Bever. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste e, predložili niekoľko tém, ktoré zaujímajú maďarské predsedníctvo Európskej únie, keďže otázka ochrany obeti e, už bola položená e, kolegami Veľmi stručne spomeniem e, tri ďalšie krátke otázky. Spomenuli ste otázku občanstva. ako aj to, že uvažujete, akým spôsobom by ste mohli e, prekonať existujúce prekážky. Mohli by ste to nejakým spôsobom e, priblížiť, podeliť sa o, o vaše predstavy v tomto smere? E, veľmi zaujímavé ste povedali o tom, ako uplatňovať základné práva v činnosti rady. Aj tu by som uvítala viac informácií o tom, aké máte predstavy. A napokon by som sa rada dozvedela, do akej miery a akým spôsobom e, sa bude maďarské predsedníctvo zúčastňovať monitoringu, prípadne ďalších aktivít v súvislosti e, e, s rokovaniami medzi Úniou a Spojenými štátmi ohľadom e, dohody o ochrane údajov. Ďakujem. Ďakujeme v mene zelených pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, pán Mišel. Ďakujem. Ešte raz o 6 až 8 týždňov, pokiaľ viem, Európska únia podpíše e, Európsky dohovor o ľudských právach. Patrí to pod vaše predsedníctvo a je to pre nás veľkou cťou. Avšak e, nejakým spôsobom e, diskusie o ľudských právach alebo o rešpektovaní tohto dohovoru sú uberané nejakým zvláštnym smerom. Napríklad v Holandsku sa zdá, že my by sme radi otvorili diskusiu o právach e, e, utečencov a migrantov. Ak si dovolím pozrieť sa na vašu krajinu, vaše návrhy v oblasti mediálneho zákona by sa mohli tiež dotknúť ľudských práv. Včera e, tu bol e, váš kolega a a rozprudili sme rozpravu o otázke protidiskriminačných e, opatrení a takisto e, e, médií táto problematika a to, že práve vy e, e, budete predsedať e, aktivitám v súvislosti s podpísaním dohovoru o ľudských právach. V tejto súvislosti chca, chcem sa opýtať, ako budete chrániť a ctiť túto možnosť včera po tom, čo povedal Renata Weber o oblasti ochran- o ochrane údajov. Váš kolega povedal, že teraz možno, že je bezpečnejšie letieť z Európy do Spojených štátov, ako lietať e, vo vnútri Európy. Myslím si, že tým e, myslel e, objem bezpečnostných opatrení, ktoré súvisia s, takýmito, s takouto leteckou prepravou ak sa maďarské predsedníctvo sotožnilo s týmto názorom. Čo si myslíte o, o otázke zachovania dôvernosti v oblasti e, leteckej dopravy? Súkromia, presnejšie povedané, v oblasti leteckej dopravy. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že som eh, nestihol si vypočuť eh, všetko, čo ste dnes povedali, som trošku meškal, ale spomeniem dve oblasti, eh, ak dovolíte E, vrátim sa k záležitosti výmeny údajov, najmä čo sa týka problematiku PNR e, e, a našich rokovaní s ostatnými krajinami. Ako viete, dosiahli sme určitý pokrok v oblasti rámcového zaobchádzania s údajmi ale zdá sa mi, že to trvá pravdepodobne e, dlho a pani e, komisárka Velmström povedala, že to bude trvať dlho. Medzi tým máme určité naliehavé záležitosti v súvislosti s PNR a kladiem sa otázku, či predsedníctvo e, bude uvažovať o tejto kombinácii a čo ďalej. Druhá otázka sa súvisí s pohybom ľudí. Použijem tento pojem e, v širokom slovo zmysle. Súvisí to s azylom, e, e, sú tu problémy v oblasti migrácie a vonkajšími hranicami Európskej únie. To, ako robíme s Frontexom, aké zdroje môžu byť potrebné na vyriešenie problematiky. A bol by som povďačný, keby pán minister sa stručne viedril o svojich názoroch a návrhoch počas predsedníctva e, e, o tom, ako dosiahnuť e, pokrok v týchto zložitých a sporných otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujeme. V mene GUE, pán Tovares. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem podpredseda vlády, pán Navráčič. Musím povedať, že mám optimistický názor na e, maďarské predsedníctvo, že dosiahne a splní svoje e, priority. Úprimne povedané, až tak veľa priorit tu ani nevidím. Spomenuli ste e, práva v súvislosti s dedením, mm, spomenuli ste práva obetí, ale nevidím tu veľký počet konkrétnych cieľov, okrem niekoľkých podujatí a oznámenie. Dokonca neho, nesnažíte sa o e, harmonizáciu legislatívy v oblasti dedičstva. Takže vaše e, priority sú pomerne skromné, i keď e, pôsobnosť pomerne široká. Dovolte tri otázky v súvislosti s tromi oblastiami, ktoré vyvolávajú znepokojenie občanov. Jednak ide o ochranu údajov. E, počúvame správy o bilaterálnych dohodách so Spojenými štátmi, ktoré sa uzavreli aj potom, keď komisia dosiahla e, mandát na rokovanie o viac strannej dohode. Bolo by dobré, keby e, rada E, sa pokúsila o e, posilnenie pozície z Európskej únie pri rokovaniach so Spojenými štátmi. Potom sloboda vyjadrenia. Nebudem opakovať otázku, teším sa na vašu odpoveď. Hovorili sme o slobode vyjadrenia e, vo všetkých 27 krajinách, nielen v Maďarsku. Či máte nejaké analýzy toho, ako sa vyvíja situácia v tomto smere. Predpokladám, že rada sa tomu bude venovať. Po tretie, pýtali sme sa rady na radikalizáciu a na oznámenie rady o radikalizácii a odpoveď rady na moju otázku, otázku pani e, Ludfordovej, nebola uspokojivá. A rád by som e, e, si vypočul aj vašu odpoveď, odpoveď na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem. V mene EFD nikoho nevidím. Zdá sa, že žiadny poslanec z tejto politickej skupiny sa nehlási. V takom prípade pani Morvaj v mene nezradených. Ďakujem za slovo. Keďže som právnik, tak ma tiež veľmi zaujímavá otázka ochrany obetí trestnej činnosti. Hlavne hovorím so zameraním na deti a ženy a tiež ma zaujíma oblasť násilia v rodinách, tiež teraz za zameraním na e, deti, ženy. Čiže aké konkrétne kroky plánuje maďarské predsedníctvo v tejto oblasti? Aj v tom zmysle, že v samotnej rade sa už pripravuje dohovor na túto tému. Chcem poukázať aj na to, že aj maďarská vláda e, v podstate sa angažuje v tejto oblasti, ale nebude asi braná dosť vážne, ak e, sa neurobia rázne kroky v súvislosti s tým, čo sa udialo v uplynulých rokoch. Teraz už mnohí vedia, že v rokoch 2002 až 2010 v tom čase teda liberálno-socialistická vláda e, v e, Maďarsku postupovala aj cestou prokuratúry a iných orgánov nekorektne a vlastne veľmi tvrdo postupovala proti osobám a dokonca e, sme počuli o prípadoch, že proste pripravili ľudí o oči a veľmi tvrdo, tvrdo ubližovala teda ten, ten režim v Maďarsku. A toto sa prednávalo aj v parlamente Maďarsku. Napríklad e, z 2006 roku pán Gujaš na to poukázal. E, spomínalo sa viaceré prípady a samozrejme dôležité aby sa preložili všetky príslušné materiály aj do cudzích jazykov, napríklad do francúzštiny, aby Európa vedela o tom, čo sa dialo. Čiže máme my, a teda maďarská vláda má zodpovednosť nielen voči vlastným občanom, ale aj voči celej Európe. Ide o to, aby sme e, zabezpečili, že takéto veci sa už nemôžu udiať v Európe. Prepašte, budem musieť odísť na iné zasadnutie, ale e, odpoveď sa dozviem. Ďakujem. Pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne za všetky otázky a ďakujem za možnosť podrobnejšie reagovať o, a vlastne pohovoriť o našich prioritách aj na základe otázok. Teda zmením sa aj o tom mediálnom zákone. Ak dovolíte, začal by som tým, teda tými témami, kde ja ako minister spravodlivosti vám nebudem môcť poskytnúť dostatočne uspokojujúce odpovede, preto lebo to nespadá do mojho rezortu. Napríklad otázky, ktoré sa týkajú vonkajších hraníc. Eh, u nás tento aspekt spadá do rezortu ministerstva vnútra. Takže včera, keď tu bol pán minister Pinter, on by bol vedel na takéto otázky odpovedať uspokojivo. Samozrejme som vám k dispozícii. V písomnej forme vám môžem poskytnúť odpoveď aj v širšom zmysle, ale potom by som vás poprosil o trpezlivosť, aby som vám mohol odpovedať na základe kontaktu s príslušným ministrom a potom vám poskytnem písomnú odpoveď. Ďalej, pán Tavares sa pýtal na politickú radikalizáciu a extrémizmus. To je tiež vec, ktorá sa týka rezortu vnútra. Ale samozrejme opäť ponúkam možnosť, ak teda pán poslanec dovolí, po mojom návrate do Budapešti získam tieto informácie od kolegu ministra a v písomnej forme vám odpoviem. No, ak vám to teda bude vyhovovať touto formou. Teda pokiaľ ide o ostatné otázky, Zlúčil by som e, tematicky blízke otázky, aby som mohol odpovedať stručne a aby sme mali priestor aj pre ďalšie kolo otázok. Ochrana obetí. Tak <clears throat> pokiaľ ide o túto tému, sme toho názoru, že si treba počkať na ten prierezový balík Európskej únie, ktorý sa má týkať ochrany obetí. Ide o to, že nielen z hľadiska právneho by tento balíček pokrýval čo najviac, ale ide tu aj o garancie. Musíme si počkať na to, aby Európska komisia vlastne e, najprv zverejnila tento plán, pretože nakoniec e, ma poznáte European Protection Order, teda Európsky ochranný príkaz, nezískal dostatočnú podporu vo všetkých členských štátoch EÚ. Takže aj v súvislosti s týmto príkazom samozrejme sledujeme vývoj, ale máme pocit, že si treba počkať na to, s čím príde Európska komisia a s akým návrhom a potom záleží od toho, ako budeme napredovať v tej oblasti. Isté ide o veľmi citlivú záležitosť, pretože ochrana obetí sa týka práve tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Ak dovolíte, je tu ešte podtéma a to je násilie, ktoré je zamerané na, teda, na deti. Ide o útoky na deti, na sexuálne, e, E, útoky voči deťom. E, Isté ide o najzraniteľnejšiu skupinu popri ženách. Jednoznačne môžeme potom hovoriť o deťoch. V tejto oblasti počas maďarského predsedníctva by sme chceli dosiahnuť nejaké pozitívne výsledky. Na jednej strane ide o sexuálne delikty namierané proti deťom. Chceme vlastne E, prísť návrhom smernice a veríme, že by sa nám to ešte počas predsedníctva, teda ku koncu predsedníctva, niekedy v júni, dúfam, že by sa nám to podarilo už aj prijať, e, túto smernicu, respektíve v súvislosti s právami detí, pokiaľ ide o túto skupinu zraniteľných osôb, by sme ku koncu mája zorganizovali jednu veľkú medzinárodnú konferenciu v spolupráci s organizáciou Missing Children, respektíve aj v spolupráci s inými organizáciami. Iste viete o tom, že existuje horúca linka telefónna v rámci Európy, e, ktorá sa týka e, detí, ktoré zmizli a môžem hrdo povedať, aj keď to nie je moja zásluha, že Maďarsko e, bolo jednou z prvých krajín, ktorá zaviedla túto horúcu linku a dodnes zmiznuté deti e, vlastne sa, e, teda využíva sa táto linka pri hľadaní zmiznutých detí aj u nás. Okrem toho vo viacerých otázkach sa hovorilo o ochrane dát. To je ako ďalšia téma, ak dovolíte. A to je napríklad ten systém PNR o vzájomnej výmene inform- osobných informácií o cestujúcich. Teda máme dohodu so Spojenými štátmi, Teda, pokiaľ ide o PNR, je to dosť e, zložité. Vlastne už po, pri existujúcej e, zmluve tu hovoríme o modernizácii ďalších ustanovení, ale chceme vlastne rozšíriť záber a preto si to vyžaduje celý rad rokovaní. A tie prvé kroky vlastne teraz v januári v Budapešti vlastne prebehlo, e, teda prebehli prvé kontakty a ide o zbližovanie stanovisk medzi EÚ a USA. Myslím, že v tomto procese bude veľmi dôležité to, čo sa udeje v apríli a to vlastne ide o stretnutie ministrov spravodlivosti EÚ a USA a Predpokladám, že tam môže prísť významný impuls vo vzájomných rokovaniach. Samozrejme, v podstate e, tieto rokovania vedie komisia. Čiže aj rada, aj parlament vlastne podporujú komisiu v tomto a dohliadajú na jej kroky. V mene rady môžeme povedať, že v úzkej spolupráci s komisiou z času na čas e, vlastne môžeme predostrieť e, vášmu výboru poskytnúť informácie, teda parlamentu poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú ochrany údajov a proste ako napredujú tieto rokovania z USA a ako sa nám darí dosahovať naše ciele v tomto smere. Ďalej, otázky perspektív v súvislosti s financiami. Pýtal sa to pán poslanec Busutil. Môžem slúbiť akurát to, že počas rokovaní sa budeme aktívne zapájať a budeme sa snažiť e, vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky v oblasti finančnej v súvislosti s našimi prioritami. Myslím, že e, európska integrácia sa berie vážne aj v súvislosti s Rómami je to vážny a významný cieľ. Ide o to, aby občania boli bližšie k únii, ak to tak môžem povedať. A preto musíme urobiť krok vpred v tom zmysle, aby európske občianstvo naozaj bolo skutočnosťou a k tomu je potrebné, aby aj práva európskych občanov boli rovnaké a rovnako sa rešpektovali. Ďalej, pokiaľ ide o otázku pani poslankyne Weber, e, to neformálne zasadnutie ministrov v GDL sa venovalo dotazovanej téme a vlastne sa začal četať konsenzus v tom zmysle, že vlastne vnútorné štruktúry rady treba efektívnejšie využiť na úrovni pracovných skupín respektíve na úrovni ministrov, hlavne pokiaľ ide o otázky základných práv a aj na úrovni pracovnej skupiny, aj na úrovni ministrov a predpokladám, že do budúcna z tohoto hľadiska vlastne aj príslušná agentúra Európska agentúra pre ľudské práva v tomto zohrá svoju úlohu a predpokladám, že aj do budúcna rada vytýči svoje zámery, aby sme sa mohli samozrejme e, uberať cestou takou, že budeme zohľadňovať aj názory a stanoviská, e, ktoré tento Európsky orgán pre ľudské práva prezentuje. Pani poslankyňa Argentíny položila otázku, ktorá sa týka súkromia. Myslím, že zase sa to týka ochrany údajov e, a našej dohody z USA. Tu treba dbať na to, aby neboli vlastne obmedzované, alebo poškodzované práva európskych občanov na súkromie a ochranu informácií a dôležitým faktorom v tejto oblasti je práve pripojenie sa k Európskemu dohovoru o ľudských právach a to bude znamenať to, že pokiaľ niekto je takto nejako postihnutý, že jeho práva sú e, porušené, tak sa dá postupovať súdnou cestou a riešiť to. Dôležité je, aby rada, parlament, aj komisia pri rozhodovaní, proste aby sa intenzívnejšie e, zaoberali e, pri rozhodovaní aj ochranou práv občanov a v tomto zmysle. Hovorím o tom aj vtedy e, sa treba venovať týmto otázkam, keď bežia debaty o právnych aktoch. A Jednoznačne základné ľudské práva sa musia objavovať intenzívnejšie aj na európskej úrovni ako téma. Dovolte ešte v súvislosti s mediálnym zákonom. A pohovoril by som o slobode vyjadrovania. Pán poslanec Moraes hovoril o tom, že E, v dopise komisie smerom na maďarskú vládu sa práve hovorí o požiadavke na no, e, otázke, ktorá sa týka slobody vyjadrovania. Práve vidíme, že toto je ilustráciou toho, že sú tu iné kultúrne tradície e, v jednotlivých krajinách a ako ten istý pojem môžu rôzne krajiny vidieť rôznym spôsobom. Podľa mňa v minulosti v Maďarsku nikdy nebola vyjadrená nejaká takáto téma v tom zmysle, že by mohlo dosť ohrozeniu slobody vyjadrovania. Samozrejme, to, čo komisia e, nám v tom liste napísala, preskúmame a vyjadríme sa potom k tomu. A myslím, že oveľa skôr, než e, požaduje úradná cesta, myslím, že už e, na budúci týždeň by sme mali byť schopní reagovať. Pokiaľ je o mediálny zákon, práve chceme, alebo našim zámerom bolo posilniť slobodu vyjadrovania. A komisia je toho názoru, že z akéhokoľvek dôvodu by tu mohlo dôjsť k ohrozeniu slobody vyjadrovania, tak musíme nájsť také spektrum predpisov, ktoré nebude e, znepokojujúce pre komisiu. A samozrejme, chceme my v Maďarsku poskytovať vyvážené spravodajstvo. To počiarkujem. A súčasťou tohto riešenia je aj to, aby sme vám predstavili maďarskú predstavu o tom, čo pokladáme za vyvážené spravodajstvo. Vychádzajúc aj z predchádzajúcich eh, vyjadrení ústavného súdu a tak ďalej. Proste ide o to, čo by malo dobre fungovať v Maďarsku. Napríklad jedným z, jedným z tých základných prvkov vyváženého spravodajstva podľa nás je, že nie, e, nemáme sledovať e, jednotlivé prvky programu či tamto je vyvážené, ale celkový obraz vysielaní, pretože nemôžeme to proste na lekárnických váhach e, sledovať, či ten pomer takej a onakej informácie je vyvážený. Ale celkový obraz treba sledovať, podľa mňa. Ak je však komisia toho názoru, a nakoniec aj naši odborníci, ak sú toho názoru, že alebo dospejú k názoru, že to nie je treba tak prísne regulovať, ako sa to deje teraz, samozrejme sme pripravení upraviť aj zákon v danom smysle. Myslím, pán predseda, ak som neodpovedal na niektorú z otázok, tak sa ospravedlňujem. Argentini, Pani Argentini, poprosím vás, aby ste boli stručná, aby sme mohli začať druhé kolo. Necítim sa, že ma zabudli, ale e, s ohľadom e, rokovania so Spojenými štátmi. Zdá sa, že rokovanie o PNR e, sa vyvíjajú dobre, ale rokovanie o ochrane údajov podľa všetkého e, e, m, sa nevyvíjajú dobre a bolo by dobre, aby to bolo v jednom balíčku Hovoríme e, tu najmä o zásadách a e, ako by sme to mohli sklúbiť. Chcel by som e, vás poprosiť, aby ste opätovne nekladli otázku určenú pre koordinátorov. Už ste mali dve minúty a pán Tavares, neviem, či chcete spresniť to, čo ste už povedali, ale otvárajte znova, znova e, prvé kolo, pretože máme ešte druhé kolo určené predstavných poslancov. Ďakujem za odporúčanie, pán predseda. Áno, viem, že radikalizácia je e, súčasť portfólia e, vnútra, ale tu sú viaceré hľadiska, ktoré súvisia s, so základnými ľudskými právami, napríklad sloboda združovania sa, zhromažďovania sa a svedomia. A chcel by som vedieť, či máte nejaké e, e, pochybnosti, pretože e, súvisí to s radikalizáciou, s násilnou radikalizáciou. Napríklad, citujem pána premiéra, hovorí o radikálnych opatreniach na uskromnenie sa, na úspory. Takže e, naozaj sú tu určité e, veci, ktoré znepokojujú nás v súvislosti s ľudskými právami. A či zdieľate to len niekoľko vied. Pokiaľ ide o pani Argentíny, v krátkosti budem reagovať. Americká strana momentálne troška mešká, pokiaľ ide o rokovanie, rokovania. A chcem povedať aj to, že na decembrových zasadnutiach z USA ani vtedy e, vlastne e, hlavný dôraz nespadal na orgány EÚ. A preto vlastne sme pozvali teraz amerických kolegov, odborníkov na konferenciu o ochrane údajov a vždy sa snažíme tlačiť na americkú stranu, aby čím skôr vlastne e, vy, vymenovali ľudí, ktorí majú mandáty na rokovanie, aby sme mohli pokročiť vpred. Pokiaľ ide o pána Tavaresa, myslím, že tu ide aj o aspekty rozdielov vo využívaní jazyka, e, aj z aspektov kultúry. Napríklad aspekt radikalizácie e, Proste e, je to aj aspekt jazykový, myslím. Preto si nemyslím, že e, pokiaľ je o e, radikalizáciu, takže proste ani v otázkach daní alebo inde, že by sa niečo také u nás dialo. Myslím, že využívanie jazyka v politike z hľadiska politického radikalizmu ak sa hovorí o extrémizme, tak ak tu berieme tieto pojmy ako synonymá, tak povedzme extrémistické politické sily, ktoré e, vlastne chcú povedzme dosiahnuť nejakú diktatúru nedemokratickú ne, alebo sa podporujú nejaké extrémistické až rasistické prvky. Samozrejme, ale radika- to nie je to isté ako radikálne zníženie daní alebo niečo podobné. To Hovorím teraz o maďarskej politike samozrejme. Ďakujem pán minister za stručnú odpoveď. A teraz druhé kolo. Máme pomerne e, veľa e, poslancov, ktorí prejavili záujem o túto diskusiu. Prečítam mená. Enciu, Mrs. Infeld, Mrs. Romero López, Mr. Romeva, Mrs. Bauer, Mrs. Angelili, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papanikolaou a Mr. Foss. So I... Takže chápem to tak, že uzavierame tento zoznam. Aj vy by ste e, sa chceli e, viedriť e, Papadopoulu. A teraz to uzatvárame. A vyzývam vás, aby ste urobili maximum, aby ste sa vtesnali do jednej minúty. Nezabudajme, že dnes ráno musíme ešte hlasovať a máme niektoré ďalšie body na programe. Chceme poskytnúť pánovi ministrovi, aby mohol globálne zodpovedať otázky v druhom kole. Pán Ensu. Ďakujem, pán predseda. Budem iba veľmi stručný. Musíme poďakovať pánovi e, po, e, viceministrovi, vicepremiérovi za jeho e, návštevu. So veľkým záujmom sme si sa oboznámili s programom maďarského predsedníctva, s vašimi záujmami, prioritami, ako aj e, s vašimi aktivitami. Medzi prioritami ste spomenuli problém reciprocity v oblasti vízovej povinnosti s Ruskom a Moldavskom. Bohužiaľ, nezmienili ste sa o reciprocite vo vízovej povinnosti piatich členských štátov EÚ s Kanadou a USA. Aby sme sa vrátili k tomu, čo ste spomenuli pred chvíľou, práva európskych občanov a európske občianstvo, to zdá sa, že je problémom. Nemyslíte si, že je už na čase, aby sme zvýšili úsilie v dialogu s USA a Kanadou aby udelili reciprocitu vo vízovej povinnosti Rumunsku, Bulharsku, Cypru a ďalším členským štátom. Ďakujem, pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť naozaj veľmi stručná. Dve veci, ktoré ste, pán minister, povedali, e, vítam osobitne. Zdoraznili ste potrebu e, e, náležitým spôsobom zabezpečiť výkon ľudských práv a urobiť konkrétne kroky na prospech občanov. E, Myslím si však, že navriek to, namiesto toho, aby sme byrokraticky si e, to e, označovali v inštitúciách, musíme vytvoriť právne nástroje, ktoré poskytnú občanom právo e, v súdoch brániť svoje záujmy. A v tejto súvislosti chcem vás vyzvať, aby ste venovali veľkú pozornosť horizontálnej protidiskriminačnej smernici Druhá poznámka, ktorá sa týka e, kontroverzného mediálneho zákona, je to článok 83, kde sa uvádza, že médiá e, musia e, rešpektovať inštitucionálny pojem rodiny a ste zavedli novú definíciu rodiny do ústavy. Obmedzili ste to iba na zväzok muža a ženy a nový, novomenovaný vedúci kontrolného orgánu E, pre e, kontrolu médií spomenul e, prípad dvoch homosexuálnych mužov v televízii ako niečo, čo porušuje ústavný pojem rodiny. To znamená, že ľudia, ktoré patria do skupiny LGBT, nebudú viditeľné vo vašich médiách. Čo chce urobiť maďarské predsedníctvo, aby základným právom, aby základné právo členov skupiny LGBT sa realizovala v médiách. Ďakujem, pani Romero. Ďakujem, e, pani, pán predseda. Násilie proti ženám je ďalej v Európe tabuizovanou témou. Chcela by som sa spýtať, e, že keď v mojej krajine e, už 80 žien a 20 mladých ľudí sú obeťami E, takéhoto domáceho násilia, nie sexuálneho. Môžete nám uviezť e, číselné údaje e, domáceho násilia vo vašej krajine, pretože tieto údaje nepoznáme a ak máte záujem, aby Observatórium pre rodové násilie zverejnilo svoje údaje. Bolo by to dobre, lebo doteraz máme len údaje od mimovládnych organizácií, ktoré hovoria o 1500 prípadoch. To je prvá otázka. Druhá otázka týka sa ochrany. Bo, bola som spolu predkladateľkou tohto e, návrhu e, v Európskom parlamente. Poznám vyhlásenia komisie. Vieme, že problém uznania ochrany e, týchto obetí, ten, tá procedúra právna je veľmi zložitá, ale komisia to nebude riešiť. To znamená, že ženy, na ktoré sa vzťahuje príkaz na ochranu v mojej krajine, a myslím si, že máme vyš, e, ma, myslím si, že v Maďarsku je tisíc týchto e, príkazov a v krajinách, ktoré pristúpili alebo ktoré sa chystajú pristúpiť, sú tisíce takýchto žien a myslím si, že by to bolo treba aplikovať automaticky, lebo myslím si, že e, komisia by mala zohľadniť rôznu situáciu v Európe. Pán Romeva? Ďakujem. Pán podpredseda vlády, chcel by som zopakovať jednu z otázok chcel by som zopakovať jednu z otázok, ktoré už tu odzneli. Týka sa to smernice e, na boj proti diskriminácii. Počas dvoch ostatných predsedníctiev Španielska a Belgická veľmi pozorne sme sledovali túto problematiku a chcel by som vedieť, do akej miery je, e, aj táto problematika je vašou prioritou. Spomneli ste občanské práva, práva e, na občianstvo E, e, spomenuli ste e, Rómov. Táto smernica ochraňuje aj práva Rómov. A chcel by som presne vedieť, ako hodláte postupovať pri vypracovaní tejto smernice, pretože vieme, že niektoré členské štáty majú v tejto súvislosti obavy, ako budete to riadiť, aký máte harmonogram a či môžeme očakovať počas tohto funkčného obdobia nejaké konkrétne výsledky v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Bauer. Ďakujem pekne za možnosť položiť otázku. Teda mám dve otázky na vás, pán minister. Na minulom plenárnom zasadnutí sa hovorilo o utečencoch, respektíve o adopcii a vlastne sa hovorilo o tom, že sa nedospelo celkom k dohode o tom, čo vzájomne všetky štáty uznávajú. Pokiaľ ide o rozhodnutia o vzájomnom uznávaní, e, pokiaľ ide o doklady a dokumenty, ktoré sa týkajú adopcie, či to tiež sem spadá do tejto sféry. To bola prvá otázka. Druhá otázka sa týka európskeho občianstva e, je zrejme, že otázka subsidiarity, keďže tu hovoríme vlastne no, o súvislosti občianstva e, štátneho voči európskemu. Čiže keď e, tu hovorím o možnosti, e, kde ak teda niekto sa stane štátnym občanom aj inej krajiny, že príde o štátne občanstvo vlastné vlastnej krajiny. Trebárs voči Amerike. E, či povedzme niekto stratí európske občanstvo, keď získa americké. E, to proste je dosť zvláštny príbeh celé. A ak dovolíte len pol vety, ešte dopoviem. E, je tu aj iný aspekt. V tom smysle, že v prípade európskych štátov, ako je, ako je možné, že dva štáty, členské štáty, keď hovoríme o dvojitom občianstve, Prečo ak eh, by získal niekto štátne občianstvo inej krajiny, príde o štátne občianstvo vlastnej krajiny. Ďakujem. Ďakujem. Vždy sa snažím eh, rešpektovať váš čas a postupovať prúžne, ale zároveň vás dôrazne vyzývam, aby ste sa vynasnažili pomôcť nám, pretože eh, sme už nad rámec určeného harmonogramu. A teraz Angelili, jedna minúta. Ďakujem, vážený pán predseda. Volevo, ehm, Najskôr by som chcela poďakovať pánovi ministrovi, ktorý zdôraznil, že smernica proti pedopornografie a zneužívaniu maloletých je prioritou maďarského predsedníctva. Môžem vám potvrdiť, že na záver tejto schôdze sa stretnem so zástupcom rady, aby sme si zadefinovali rámec trialógu. Mám celú sériu otázok, ktoré chcem položiť. A teraz k tomu, čo hovorila pani kolegyňa Bauer. Chcela by som vedieť, či maďarské predsedníctvo príjme opatrenia v oblasti vzájomného poznania dokumentov o deťoch, ktoré môžu byť adoptované. Pani Bauer pripomenula, že minulý týždeň parlament prijal takéto e, uznesenie, kde sa zdôrazňujú problémy opustených detí a tam by malo byť skutočne e, e, prijaté nejaké riešenie na úrovni Európskej únie, ale je tu problém e, e uznávania dokumentov identifikačných a takisto e, systémy právne nie sú kompatibilné. Chcela by som vedieť, či sa budete takisto zaoberať aj e, aj medzinárodnými manželstvami je veľmi veľa mladých ľudí na úrovni Európskej únie, ktorí uzatvárajú medzinárodné manželstvá a keď sa rozvádzajú, sú s tým problémy majetkové. Pán Lambrinidis. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán podpredseda vlády. E, horizontálna smernica na boj proti diskriminácii, ako o tom hovorili viacerí poslanci, pre nás je veľmi dôležitá. Rada e, sa na tom zatiaľa e, e hovoríte, že vám na nej veľmi záleží. E, súhlasíte, že treba e, o dva mesiace sa budete môcť vrátiť, e, predstúpiť pre tento výbor a predložiť nám správu o tom, ako prebiehajú rokovania v Rade v tejto, o tejto problematike. Hovorím o tom, pretože je veľmi dôležité, aby e, spolu s dobrými zámermi sme dokázali konať v mene Rady a bol by som vám povďačný, keby ste súhlasili s tým, že prídete, budete nás informovať o dosiahnutom pokroku. Moja hlavná otázka súvisí s väzeniami a podmienkami tam. Medzinárodná dohoda o predchádzaní e, mučenia a nehumanného zaobchádzania e, vyžaduje, aby v každom členskom štáte ombudsman mal možnosť e, navštíviť takéto väzenia a zabezpečiť ochranu e, e, ľudských práv. V, Európach, v Európe prepačte, máme v mnohých členských štátoch veľmi zlé podmienky. Komisia pripravila zelenú knihu. Ste pripravení sa vážne zapodívať toto problematikou s kolegami v rade? Ďakujem. Poslanec Alfano. Grazie, Ďakujem, pán predseda pán vicepremiér, je jasné, že e, verejná mienka a mimovládne organizácie sú veľmi znepokojené vašim predsedníctvom, nielen kvôli tlačovému zákonu. Oni sa obávajú aj ohľadne procesu e, ústavnej reformy, kde sa chystajú ďalšie veci, niektoré zákony, ktoré zakazujú napríklad manželstva medzi e, partnermi rovnakého pohľavia. Chcela by som informácie na jednu konkrétnu otázku. Týka sa to e, predsedu rady a masovo komunikačných prostriedkov. Môžete ma poinformovať, aké má tento predseda e, Rady pre masovo komunikačné prostriedky kompetencie? Táto dáma veľmi často sa vyjadruje veľmi homofóbne, mm, zakaz, chce zakázať Pokémonov a dokonca vykonávala e, riadiacu funkciu v minulosti v, nejakej porno, v nejakom pornografickom časopise. To sú také čudné aktivity. Môžete nám o tom in podať informácie, lebo na internete cirkulujú takéto informácie. Ďakujem, vážený pán minister, za vašu prezentáciu i za to, že ste medzi nás prešli ako spravodajkyňa a spolu pravodajkyňa pani Romero. Sa chcem spýtať, aký je postoj maďarskej vlády k k tomuto ochrannému príkazu. Mám pocit, že už ste sa na to pokúsili odpovedať, ale ako členka výboru pre ženské záležitosti by som chcela vedieť, či budete podnecovať boj proti rodovému násiliu, tak ako e, to žiadame na európskej úrovni. A rovnako by som e, sa chcela spýtať, lebo včera minister vnútra povedal, že jedna z priorit maďarského predsedníctva je boj proti terorizmu, ale chcela by som vedieť, že, že či minister spravodlivosti bude mať rovnaký postoj e, ohľadne ochrany obetí terorizmu a že vlastne či sa títo môžu uchádzať o, o to, aby bolo spravodlivosti za dosť učinenie pán Papa Nikolaos. Ďakujem. Vážený E, vicepremiér. Počas e, predchádzajúceho obdobia sme niekoľkokrát konštatovali, že najmä v Grécku, v Taliansku a v Nemecku došlo e, k používaniu výbušných balíčkov. Boli to balíčky, ktoré obsahovali výbušniny. Tieto balíčky boli adresované rozličným osobám, najmä kancelárke Nemecka, rozličným ambasádam a to je niečo, čo, čím sme sa v istom období veľmi zaoberali a stále sa tým zaoberáme. Moja otázka. Chce maďarské predsedníctvo prijať špecifické opatrenia, aby sa mohlo čeliť takýmto problémom? V programe Komisie o prevencii a príprave a riadení dôsledkov terorizmu do roku 2013. Nemyslíte si, že tento, e, tento program komisie nie je dostatočný, že treba niečo urobiť na posilnenie Europolu? Ďakujem, pani Papadopoulos. Eh, Povedali ste, že e, treba posilniť e, ľudské práva vo viacerých oblastiach počas e, vášho predsedníctva, že je to jedna z vašich priorít. Kladiem si otázku, či sa budete zapodievať aj e, e, domovmi pre e, ženy, ktoré sa stávajú obetemi násilia. Vo 27 členských štátoch existujú veľké rozdiely v správaní sa úradov pri ochrane žien. A ďalej e, pornografia, e, ktorá zahrania e, využívanie detí. Či máte nejaké m, porovnovacie štatistiky, e, či existujú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. A taktiež základné práva, občianské práva zdôrazňujete, že všetci e, e, občania v Európe by mali mať možnosť e, e, zabezpečiť ochranu svojich e, základných práv Pán Fos, e, nadvezujem e, na otázku pána Bozutila a Kirkofa dve stručné otázky. Či sa uvažuje o získavaní údajov o cestujúcich v európskom priestore a taktiež európsky príkaz, e, vyšetrovací príkaz, či existuje snaha pokročiť aj v tejto problematike ďalej. Ďakujem. Vypočuli sme e, veľký počet e, rozličných otázok a samozrejme pokus, e, pochopíme, ak sa pán minister pokusí o stručné zhrnutie, pretože si uvedomujeme, a o tom je aj pán minister, že máme pred sebou ešte elektronické hlasovania, ktoré sme mali začať o 10. Teda, aby sme mohli včas začať hlasovanie, pochopíme, ak pán minister sa pokusí o zastručnenie. Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa hovoriť stručne. Takže ak dovolíte, nebudem reagovať jednotlivo na otázky, ale opäť sa pokúsim ich e, zoradiť do skupín. A zda najviac sa hovorilo o otázke smernice antidiskriminačnej. Aj tu chcem vysloviť názor, že aj maďarská ústava a aj právny poriadok zakazujú akúkoľvek diskrimináciu občanov, či už na základe rodového aspektu, sexuálnej orientácie, rasy a tak ďalej, tak ďalej. Samotná téma e, tejto horizontálnej smernice vychádza aj e, z zasadnutí ministerskej rady EPSCO. Myslím, že e, dôjde k pokroku v rokovaniach, ale bohužiaľ podrobnejšie informácie vám neviem poskytnúť, pretože sa to týka iného rezortu. Nie môjho. Ďalšia otázka sa týka adopcie, respektíve pokiaľ o vzájomné uznávanie rozhodnutí o adopcii medzi štátmi. Vlastne Hákska konferencia prijala vlastne dohovor o adopcii a tá sa, ten, tieto princípy sa dajú uplatňovať aj medzinárodne. Čiže táto otázka je vlastne vyriešená z tohto aspektu. Pokiaľ ide o rodinné násilie a násilie páchané na ženách, násilie páchané, páchané na deťoch a otázka podmienok vo väzniciach No, môžeme povedať, že ochrana obetí e, v tomto bode by sme si chceli počkať na vyjadrenie komisie, pretože pokiaľ ide o aspekt informácií, aj pokiaľ ide o e, určité, určitú reguláciu. Myslím, že komisia chce prísť s komplexným materiálom a to sa týka aj zraniteľných skupín obyvateľstva. No a pokiaľ ide o tie podmienky vo väzniciach, myslím, pán poslanec Lamridis eh, sa o tom spomínal, že vlastne poslanci by mali mať možnosť eh, skúmať podmienky vo väzniciach. Môžem povzbudiť členské štáty, že v Maďarsku maďarský ombudsman práve nedávno eh, vyhodnocoval situáciu v maďarských väzniciach. Čiže myslím, že ombudsmani v jednotlivých krajinách tiež môžu takéto kroky podniknúť. Ďalej, Ďalšie otázky. Je tu otázka víz a v súvislosti s piatočnou eh, konferenciou v Budapešti. Myslím, že v, voči USA vlastne už sa začali určité rokovania v tomto smere. Ďalej, európsky ochranný príkaz. Nuž, ako som už naznačil, v rade momentálne nie je k dispozícii dostatočná väčšina na podporu tohoto príkazu. Samozrejme, že my ako predsednícká krajina budeme zohrávať sprostred, úlohu sprostredkovateľa medzi jednotlivými štátmi. Nevieme, ako sa v nastávajúcich týždňoch vyvinie situácia, čo sa nám podarí dosiahnuť. Ale ako som už naznačil, niekedy e, uprostred tohto kalendárneho roka predpokladáme, že komisia predloží e, komplexný balík. Pani poslankyňa Bauer sa pýtala ohľadne štátneho občianstva. Aký mám na to názor? Už myslím si, že tu by mal rozhodnúť Európsky súdny dvor. Pokiaľ ide o vnímanie e, občianstva, myslím, že to je ten vhodný orgán, ktorý by to mal riešiť. Ďalej, pani poslankyňa Alfaro. Myslím, že <laughs> ako sa zdá, má lepšie informácie než ja. A na jednej strane u nás pani predsednička mediálnej rady E, vlastne spadá pod súd. Čiže vlastne, ak e, teda ak niekto nesúhlasí s rozhodnutím mediálnej rady, môže sa obrátiť na súd. E, ja si ale nespomínam na žiadne vyjadrenie predsedky mediálnej rady, že by používala nejakú nenávistnú retoriku hm v podstate mediálny zákon, respektíve jedným z cieľov tohoto zákona je potláčať nenávisnú retoriku v médiách. Máme žiaľ nešťastné skúsenosti s tým, čo fungovalo v Amerike, že tam boli kvázi nacistické servery, ktoré prichádzali vlastne s burcovaním antisemi- eh, antisemického charakteru. Takže či už ide o lavicové alebo pravicové, takéto e, vyjadrenia, myslím, že nenávisná retorika e, je nebezpečná. A žiaľ, teda doposiaľ sme nedokázali e, voči takýmto po situáciám postupovať a preto myslím, že ten nový zákon by nám mal niečo v tomto smere umožniť. Ďalej. Pán poslanec Jiménez Eh, hovoril o boji proti terorizmu, ale aj o ochrane obetí, či s tým súhlasím. Áno, myslím si, že to je dobre, keď vláda pozostáva z viacerých e, ministerstiev, teda e, minister vnútra sa môže sústrediť na jednu vec, minister spravodlivosti zase na iný aspekt, napríklad teda dospeje tým pádom k vyváženiu priorít tak na teda ministerstvo spravodlivosti sa môže sústrediť aj na ochranu obetí. Teda vás. E, pán poslanec Papadopoulos prišiel s otázkou. E, z časti sa to týka vlastne toho balíčka o ochrane obetí. A myslím, že ten sa bude týkať aj riešenia otázky násilia páchaného na ženách, aj na deťoch, aj o, sa týkať aj príslušných informácií. A ak dôjde k porušovaniu základných práv v niektorých, e, alebo v niektorej členskej krajine. Treba sa vrátiť na súd a určite existujú aj fóra pre ochranu občianských práv a aj tam tou cestou sa dá obrátiť na riešenie. Ďalej. Vzájomná výmena údajov o cestujúcich v Európe. Hm, pán poslanec Fos. Hm, bohužiaľ, neviem presnejšie reagovať Ehm, pán minister vnútra by asi bol vedel na vašu otázku odpovedať. Ak e, vás môžem poprosiť o trpezlivosť, prejednám to s ministrom vnútra a písomne odpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Romero. Pani Romero, už e, sme presiahli čas, ale ešte e, čo najstručnejšia bude. Ja by som chcela, aby moja otázka bola zodpovedaná. Pýtala som sa, koľko obetí násilia bolo v tejto krajine. A je tu problém číselných údajov, ktoré nemáme. A keďže som nedostala odpoveď, chcem povedať, že tento príkaz a dokument komisie e, nemá poznatky o týchto e, veciach. A vy by ste to mali vedieť, takže stačí, aby vaša krajina hlasovala za tento príkaz a nemáme s tým žiadny problém, budeme mať rýchly proces. Igenis, elnézését kér... Áno, ospravedlňujem sa vám. E, samozrejme, keď hovoríme o sirotách a o trestnej činnosti e, proti dečom a tak ďalej, snažil som sa memorizovať tieto veci, ale pokiaľ ide o tie štatistické údaje, Momentálne ich nemám k dispozícii, ale samozrejme od príslušných e, našich občianských združení získame tieto informácie a písomne vám ich poskytnem. Momentálne vám presné štatistické údaje neviem povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za vystúpenie, za odpovede na všetky otázky, ktoré ste tu vypočuli a za to, že ste pripravení spolupracovať s Európskym parlamentom a e, na to reagujeme nielen e, prianím veľ, e, veľkých úspechov, ale budeme podrobne sledovať vaše počínanie počas tohto obdobia. Vážení kolegovia, Poprosím vás, aby ste sa posadili. Posaďte sa, prosím, aby sme eh, mohli ísť ďalej, lebo naozaj meškame. Môžeme si, ja nemám nič voči gejom, akože ja mám kamarátov veľmi dobrých. Please, we having now a number of votes here. Máme pred sebou uh, niekoľko uh, hlasovaní spolu 5. Budeme hlasovať elektronicky, takže budeme, uh, poďme bod po bode. Takže budem o nich hovoriť. Prvé hlasovanie je to bod 12 podľa programu. Budeme hlasovať o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islamskou republikou, Norským kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a k Lichtensteinským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie e, rokov 2007 až 2013. Budeme hlasovať o e, návrhu odporúčaní, e, o súhlase parlamentu Takže pristúpime k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. No, not working. Nefunguje to? A teraz to funguje? Takže otváram hlasovanie. Stále to nejde? Nefunguje. Uvidíme, koľkým to nefunguje. Teraz to funguje. Stihli ste? ukončujem hlasovanie. Takže 49, 43 plus, 4 proti, jedna osoba sa zdržala. Takže je to schválené. Musíme to e, záverečne o tom hlasovať? Nie. Takže druhé hlasovanie. Je to bod programu číslo 13. Pristúpenie Lichtensteinska k dohode medzi Európskou úniou e, spoločenstvami aj Švajčiarskom o, pripojení Švajčiarska k implementácii, e, vykonávaniu a rozvoju šengenského aký. Je tu uh, návrh odporúčaní, uh, vyjadrenie súhlasu. Uh, hlasujeme. Končíme hlasovanie. 48 za, nik nebol proti, jedno zdržanie sa. Takže schválené. Ďakujem pekne. Tretie hlasovanie o pristúpení Lichtensteinska k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o určení štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podané v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku. Ide o schválenie návrhu odporúčaní e, na vyjadrenie súhlasu. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Štyridsaťdva za, štyria proti, traje sa zdržali. Navrh odporúčaní je schválený. Blahoželám. A teraz bod programu číslo 15. 15. Týka sa to dohody medzi Európskou úniou a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pre, pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie za 44, dvaja proti, traja sa zdržali. Je to schválené. Ďakujem. A piaté hlasovanie sa týka dohody medzi Európskou úniou a Brazíliou o zružení vizovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predržiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Za 44, dvaja proti, traje sa zdržali. Je to prijaté. Ďakujem. A teraz? Poprosím vás Ehm, ideme ďalej. Ehm, budeme sa venovať bodu, ktorý bol včera odročený a prenesený na dnešok. Ide o jednotný postup posudzovania žiadosti e, o pobyt alebo e, e, prácu. Máme tu jednotné povolenie. To sa vrátilo do výboru podľa článku 56 odsek 3 rokovacieho poriadku parlamentu, podľa ktorého v prípade vrátenia E, e, navrhu príslušný výbor sa musí rozhodnúť o postupe a ústne alebo písomne podať správu parlamentu do lehoty, o ktorej sa rozhodne parlament, nie však dlhšie e, ako dva mesiace. Na predchádzajúcom stretnutí 10. januára som ako predseda požiadal sekretariat, aby si overil akým spôsobom to môžeme vrátiť na plénom e, s prehľadnutím na kompromis e, e, na žiadosť výboru pre zamestnanosť, aby sme podľa článku 15 rokovacieho poriadku to urobili. To sa urobilo, tak sa stalo a pán Matie ako spravodajkenia výboru Libe nám teraz vysvetlí, do akej miery to, čo navrhuje, postup, ktorý navrhuje, aby sme dosiahli tento cieľ, mm, do akej miery e, o, o tom musí e, rokovať náš výbor. Po rozprave e, sa bude e, hlasovať o tom, aký postoj zaujme výbor. Pani Matie, e, chcete nám vysvetliť? Máte faktickú poznámku? Takže i hneď po vystúpení madame Matie e, vypočujeme si e, predsedničku výboru e, pre zamestnanosť pani Bereš. Takže pani Matie, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení a milí kolegovia, vlastne nadviezujem na to, čo sa udialo v parlamente v decembri na plenárnom zasadnutí, došlo k odročeniu a odvalom sa na ten istý článok e, rokovacieho poriadku, ktorý spomínal pán predseda. Takže pokiaľ ide o procedurálne aspekty, bod číslo 36 hovorí o tom, že pokiaľ príde k odsunutiu na výbor, tak daný výbor rozhodne o tom, ako sa ďalej bude postupovať a bude informovať parlament buď písomnou formou alebo ústne v priebehu do dvoch, teda v termíne do dvoch mes- mesiacov. Čiže je teda na výbore samotnom v tomto prípade, aby rozhodol, ako bude postupovať. Výbor pre zamestnanosť musí byť e, taktiež začlenený do rozhodovania aj vlastne keď ide o text, ktorý sa týka jeho kompetencií. Konkrétne je tu aspekt procedurálny, teda navrhujem do februára buď dostaneme kompromisný návrh, ktorý vychádza z hlasovania na plenárnom zasadnutí. Niektoré body treba vlastne upraviť, sú tam pozmenujúce návrhy. A vlastne navrhujem, že by sa potom hlasovalo len o tých pozmienených častiach a vlastne v plenárke by sa potom postupovalo podľa toho, čo respektíve ostatná časť by ostala nedotknutá. Moje konzultácie s politickými skupinami naznačujú, že iba niektoré časti, teda to, čo sa týka um, výboru LIBE, iba tam by malo dôjsť k pozmeňujúcim návrhom. Výbor pre zamestnanosť nebude zaangažovaný do týchto úprav, takže navrhujem, aby sme dnes hlasovali o tomto procedurálnom návrhu. Ak sa tento postup schváli, tak navrhujem, aby sa vytýčil termín na preklane pozmeňujúcich návrhov. A mali by sme vlastne začať hneď, môžeme hlasovať vo výbore začiatkom februára a môžeme predložiť kompromisný balík na plenárne zasadnutie už na februárové zasadnutie. Ďakujem. Excuse me. Takže prv, než si vypočujeme názor e, predsedu výboru pre zamestnanosť, je potrebné mať jasno v tom, presne o ktorú časť iniciatívy tu ide. Čiže čo chcete oddeliť z hľadiska obsahu návrhu, aby nám bolo jasné, o ktorých konkrétnych častiach iniciatívy máme hlasovať v súvislosti s procedurálnymi aspektami. Ďakujem. No už pokiaľ ide o samotné Čiže ide o tabulky a príslušné články. monsieur le président. En tant que... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste ma tiež prizvali ako predsedníčku na prednávanie tohoto dôležitého materiálu. Pánu Lenerovi sme predložili spoločne dopis, pokiaľ ide o rozdelenie kompetencií. Dopis je z marca 2010 a jednoznačne popisuje zodpoveď, teda zodpovednosť e, výboru a pokiaľ ide o príslušné body 3a, e, 3b, ďalej čo v prvej vete treba zmeniť a potom aj odsek 13 a keď si vezmeme plenárne, teda hlasovanie na pléne, aj to, čo spomínala pani Matie, e, decembrové z minulého roku, vlastne návrh bol zamietnutý. 306 za, 350 proti a 25 ľudí sa zdržalo hlasovania. Dôvod pre zamietnutie tejto správy pani Matie bol v tom, že EPP prišla s určitými podnetmi. 13 eh, pozmeňujúcich návrhov bolo prijatých. Pán predseda žiada o ticho v sále vzadu. Pokračujeme. Takže bolo tam eh, teda 15 z tých hlasov, ktoré vedli k zamietnutiu, sa týkalo kompetencií nášho výboru a vlastne to sme súhlasili. A vlastne pán Lenner to aj validoval a 15 pozmeňujúcich návrhov ohľadne správy pána Sarkosa to sa týkalo vlastne samotnej podstaty, konkrétne článkov 2 a 3 o rozsahu pôsobnosti smernice. Potom tam bol článok 12 o výnimkách pre, e, týkajúcich sa určitých sociálnych práv a súviselo to aj s štátnymi príslušníkmi tretich krajín. Myslím teraz, že, pán predseda, že je zodpovednosťou tohto výboru a v podstate ideme, e, respektíve musíme mať jasno v týchto procedurálnych veciach. A možno sa budeme musieť obrátiť aj na ústavnoprávny výbor. Čiže e, nedá sa opätovne e, otvoriť tieto rokovania zatiaľ vzhľadom na to rozhodnutie, e, ku ktorému sa dospelo na pléne. Čiže pani Matie veľmi jasne označila články, ku ktorým by sme sa mali vrátiť podľa nej. Ale samozrejme dôležitý aspekt aj tých korelačných tabuliek. Je tu aj právny, technický, odborný problém, ale netýka sa to samotnej podstaty obsahu tých návrhov. Ale e, mne sa zdá, že by bolo treba konzultovať výbor pre zamestnanosť, prv než by sme došli k nejakému procedurálnemu rozhodnutiu. Hlasovanie v pléne o týchto otázkach, teda pokiaľ ide o to, čo sa týka výboru pre zamestnanosť, musíme najprv zistiť, či by nebolo treba najprv zohľadniť naše obavy a znepokojenia. Čiže 2. a 18. januára sme odoslali list a v oboch prípadoch vlastne sa v nich vyjadruje, že sme presvedčení o tom, že vlastne aj výbor pre zamestnanosť by mal byť zaangažovaný e, do týchto postupov. Takže samozrejme došlo totiž k značným zmenám v dôsledku pozmeňujúcich návrhov EPP. Teraz, pokiaľ ide o výklad článku 56 3. Nedá sa tento článok e, čítať bez toho, že by sme čítali aj článok 50, kde sa jasne hovorí, že pridružený výbor ostáva právomocným v priebehu celého prvého čítania. A my sme evidentne stále v tejto fáze, ide o prvé čítanie. Ak tu dochádza ku konfliktu výkladu medzi týmito dvoma článkami, tak si myslím, že by sme mali uvedomiť výbor pre ústavnoprávne záležitosti, ten by mal byť arbitrom hľadiska výkladu nášho rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne, pán predseda, a za možnosť vyjadriť naše stanovisko výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Pani poslankyňa Veres, ak dovolíte, možno v priebehu našej rozpravy, ktorá začína, by bolo dobre dať slovo aj nášmu spravodajcovi, pretože spravodajkyňa z vášho výboru mala už možnosť vyjadriť svoje stanovisko. Je vous suggère écoute d'abord les coordinateurs et après on donne la parole. Pardon, teda. Najprv dáme slovo koordinátorom a potom spravodajkyni, spravodajcovi za výbor pre zamestnanosť. D'accord. Súhlasím tak, pán Serkas. Ďakujem pekne vám, predseda. A ja chcem začať tým, že by som poďakoval za príležitosť, ktorú máme, aby sme mohli prehovoriť na tomto zasadnutí, pretože tá vec, ktorú máme pred sebou, je dôležitou záležitosťou. Ide o vec, ktorá súvisí nielen s týmto výborom, ale aj s inými výbormi tohto parlamentu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mohli E, aby sme zohľadnili to, čo povedala pani Matie. Proste ide o tu témy, ktoré vlastne súmisia aj s inými výbormi. A vlastne e, pokiaľ ide o niektoré aspekty, ktoré sa tu neprejednávali ešte nikdy a preto sú dôležité. A preto v podstate ten návrh, ktorý máme pred sebou, ide o to, že hovoríme o tomto návrhu, ale v podstate v praxi nám rokovací poriadok vlastne ako by nás vylúčoval z tohoto procesu. A ide vlastne o asociáciu, ktorá, alebo pridruženie, ktoré bolo schválené oboma výbormi. A ide aj o aspekt precedentov a preto nedokážeme, alebo nemáme dobrú vôľu akceptovať takúto situáciu. A výbor LIBE v podstate e, myslím si, že by nemal riešiť konflikty iného výboru. Myslím, že veľkou zodpovednosťou, obrovskou zodpovednosťou, aby sa dnes hlasovali a hlasovalo o témach, ktoré vlastne tu neboli prejednávané v tomto výbore. Myslím, že toto je postup, ktorý vedie ku konfliktu medzi oboma výbormi, pretože čo sa tu deje, keď sa... <laughs> dôležité, aby sa nakoniec dosiahla dohoda v pléne. A nechceme samozrejme konať v rozpore s tým, čo stanovuje rokovací poriadok. A Dôležité je, aby sa potom hlasovalo v pléne náležitým spôsobom. A samozrejme, nie je zdravé, aby takýto typ deba potom prebiehal aj v iných výboroch. Chcem povedať, že e, v tomto parlamente sme vždy konali rozumne a dôležité, aby väčšina nepotláčala názor menšiny. A v podstate v žiadnom svetovom parlamente sa nekoná e, hlasovanie len na základe toho, čo silovou presadzuje nejaká väčšina. Preto vlastne tu dochádza Ehm, vlastne majú byť k dispozícii e, texty v písomnej forme, aby sme sa mohli s nimi zoznamiť. Nestačí len v pozadí nejaké telefonické rozhovory a tie, že by ovplyvňovali hm, názory. Proste hovorím tu o potlačovaní práva menšín. A tu vlastne to vyzerá, že jeden výbor parlamentný vlastne prichádza o možnosť vyjadriť sa. A Takže ak budeme ďalej postupovať tým smerom, ako bolo naznačené, bolo by to nezdravé. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Serkasovi. Teraz dávame slovo koordinátorom. Vidím, niektoré ruky sa už hlásia. Pán Moraes, nech sa páči. Vážny pán predseda, budem hovoriť e, e, v mene e, e, výboru e, Líbe, ale chcel by som zobrať to širšie. Najprv článok 56, ktorý pani Matias má právo tento materiál sa vrátil do nášho výboru, treba robiť politickú diskusiu, stretla sa s tieňovými spravodajcami, s ostatnými, s pánom Alonzom, Čiže prebehla politická diskusia. A toto je správne. Avšak keď sa zapodívame legislatívou a s e, e, problematikou legálnej migrácie a tu sú u, významné e, vstupy výboru pre zamestnanosť podľa článku 50 a mnohé články pochádzajú z výboru pre zamestnanosť. O tom diskutoval tento výbor, rokoval o tom a e, E, hlasoval a predložil mm, spolu s našim výborom na plénum. Keď e, k tomuto došlo, mali by sme si uvedomiť, že sa uplatní e, obdobný postup v prípade ďalších prípadov migrácie sezónnych pracovníkov vnútra podnikových presunov a jednotného povolenia. Ak nebudeme posúvať podľa článku 51 čítaní, to bude umelé riešenie ne, ne, v nezávislosti od za, politického riešenia. Musíme znova zaangažovať e, výbor pre zamestnanosť. A e, zrejme pozmenice návrhy by sme ur, mali robiť spoločne. A chcem sa opýtať e, e, alebo požiadať ostatné politické skupiny, aby ste nevychádzali iba z politických úvah v súvislosti s jednotným pôvodom, ale tento výbor podľa e, článku 50 odsek 4 bude e, angažovaný do otázok migrácie a zamestnanosti. Predseda tieňový spravodajca z výboru pre zamestnanosť prišli k nám do nášho výboru a sa e, pokusili pokúsili presvedčiť nás, že treba naozaj zvážiť článok 50. Koordinátori a Právnici e, hovoria to isté, čo predseda a koordinátor z výboru pre zamestnanosť. Čiže nehovorím v mene politickej skupiny, e, hovorím v mene výboru o tom, ako e, musíme spolupracovať podľa článku 50 s výborom pre zamestnanosť. A sem požiadať ostatné politické skupiny, bez ohľadu na politické dohody, aby ste to odlišili od toho, ako budeme spolupracovať s výborom pre zamestnanosť. A aby som sa k tomu nevrátil, navrhujem, aby sme to rešpektovali, aby sme trošku odročili e, e, hlasovanie, aby sme dostali právne vysvetlenie toho, ako treba postupovať v prvom čítaní podľa článku 50. Ja mám e, v tom jasné. E, v prvom čítaní mali sme okamžite zaangažovať výbor pre zamestnanosť. Myslím si, že e, teraz sme umelo vylúčili článok 50 a bol by som rád, aby nám všetky títo pravidlá vysvetlili. Odporúčam, aby sme odročili hlasovanie a dostali právne odporúčania a potom by sa k tomu vrátili treba na budúci týždeň. Mrs. Weber. Pani Weber. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som pripomenula eh, celému výboru, že E, o tejto problematike hovoríme nie poprvýkrát potom, ako bol e, zamietnuté v plene. Musím e, to povedať, pretože nechcem, aby kolegovia, ktorí už o tom rokovali v Líbe, aby si nemysleli, že konáme ľudia, ktorí si neuvedomujú, čo robia. Presne vieme, o čo tu ide. Vtedy sa rozhodlo, že budeme sa snažiť e, o získanie odporúčaní právneho odboru. Toto odporúčanie sme dostali a e, bolo jednoznačné. Musíme postupovať podľa toho, čo nám povie spravodajca, spravodajkyňa, lebo má na to mandát, aby e, navrhla postup a tento postup, o tomto postupe sa bude e, hlasovať vo výbore LIBE. To znamená, že diskusie o tom, či e, mali by sme e, zaangažovať výbor pre zamestnanosť potom, ako to bolo zamietnuté, o tom sme už rokovali v našom výbore. Plne chápem, že je tu spolupráca na základe článku 50. Týka sa to iba obmedzeného počtu problémov. Iba e, niektoré riešil výbor pre zamestnanosť. Pani Matej už urobila šetrenie a zistila, že tie hľadiska, ktoré sú sporné a na základe ktorých správa bola v plene zamietnutá, že e, títo otázky patria do našej pôsobnosti, nášho výboru. To znamená, že podľa mňa máme právo postupovať, ako navrhuje pani Matie, a by sme v našom e, mene nášho výboru riešili túto problematiku. Tak by som chcel reagovať na to, čo tu odznelo doteraz. Ďakujem. Pán Busutil, ďakujem. Pán predseda. Ako môj predrečník alebo predretnička, rešpektujem výbor e, pre zamestnanosť a ľudí, ktorí dnes zastupujú tento výbor. Myslím si, že tu máme dnes dve jasné veci, ktoré musia e, zostať jasné, musíme medzi nimi rozlišovať. E, prvá vec je postup, druhá je vecná problematika. Poviem niečo o každej z nich. Myslím si, že by bolo nesprávne, keby sme to e, navzájom miešali. Nebolo by to e, jednoznačne. Najprv k postupu. E, v živote sa niekedy stáva, že treba rozhodnúť. A v otázke postupu rokovací poriadok, najmä odsek 56, prepačte, článok 56, odsek 3, jednoznačne uvádza, ktorý výbor zodpovedá o rozhodovanie o postupe. A v tomto článku sa jasne uvádza, že práve gešný výbor by sa mal rozhodnúť o postupe. To nejde o otázku nezhody záujmov medzi výbormi. Je to rokovací poriadok, ktorý uvádza, ktorý výbor rozhoduje o tom. Nemáme tu žiadny problém s výkladom nemusíme e, osloviť výboru pre ústavné záležitosti, pretože e, tento článok ustanovenia je jednoznačné a jasne nám hovorí, že e, zodpovedný, gestorský výbor za to zodpovedá a vieme, že gestorským výborom je tu výbor LIBE, bez ohľadu na článok 50. To znamená, že v otázke postupu je jasné, že výbor LIBE je gestný výbor a preto je na nás, aby sme sa rozhodli o postupe. A teraz po vecnej stránke. Všetci vieme, že sú tu dôvody na to, e, prečo táto správa bola e, v plene zamietnutá a nezískala väčšinu. Môžeme rôzne vykladať e, v našom výbore ale e, v našom výbore sa zdá byť absolútne jasné, že hlavný dôvod, prečo sa hlasovalo proti tejto správe, e, e, súviselo s doplňujúcimi dokumentmi a zase je to záležitosť, ktorá spadá exkluzívne, výlučne do našej právomoci. To znamená, že aj v otázke vecnej je jasné, že táto záležitosť patrí do pôsobnosti LIBE. Tým nechceme povedať, že chceme odobrať výborov pre zamestnanosť e, jeho kompetencie v príslušných článkoch. Samozrejme, tieto kompetencie má a ich rešpektujeme. Avšak dnes nerozhodujeme sa o podstate veci, ale o postupe. A v otázke postupu práve e, náš výbor e, má príslušné právomoci, je gestčný. Myslím si, že, myslím si, že v prípade, keď je niečo jednoznačné, netreba to nejako vykladať, pretože tým to iba zahrňujeme. Musíme konať, pretože e, rýchlo sa blíži definitívny termín a myslím si, že takýto balíček, e, kde by sme mohli predsa len dosiahnuť dohodu v prvom čítaní, je pre nás dôležitý a sme zodpovední za to, aby sa to vyriešilo čím skôr. Ďakujem. Mr. Pán Pán predseda, v prvom rade plne súhlasím s tým, čo povedal e, e, Simon a pani Weber. Podľa mňa je absolútne jasné, že e, situácia je tak, ako povedali. Článok 56 je jednoznačný, ale nejde iba o článok, ktorý by nám mal pomôcť. Je to článok, je tu na to, aby nám diktoval, ako treba postupovať. Ak nebudeme postupovať podľa článku 56, v tomto prípade budeme, predpokladám, mať problém aj v iných prípadoch a to spôsobí ešte väčší zmetok. Výbor pre zamestnanosť už mal možnosť, ktorú sme im nezamietli, už e, e, rokoval o tom, taktiež e, e, pnutie, e, v súvislosti s ktorými sa záležitosť vrátila, e, podľa mňa to e, patrí výlučne do pôsobnosti výboru e, líbe. Nie sú o tom žiadne pochybnosti. A my by sme e, si nesplnili svoje povinnosti, pokiaľ by sme to neriešili tak, ako navrhuje pani spravodajkynia a kolegovia Weber a Busutil. Taktiež podporujem ich stanovisko v tejto veci a domnívam sa, že náš výbor by mal preukázať, e, že sme si vedomi tejto zodpovednosti a aby to riešil tak, ako sme to povinni urobiť. Ďakujem, pán predseda. Uh, Sú tu predstaviteľe ostatných skupín, eh, ktoré eh, sa neviedrili k, k tomuto eh, postupu. Nech sa páči. Pani Ernst. Trošku som zmetená. Ja som sa hlásila totiž hneď na začiatku. Konštatujem, že máme tu veľmi odlišné postoje a výklad rokovacieho poriadku Takže e, toto konštatujem. Výbor pre zamestnanosť a obidve predstavitelia jasne e, uviedli, e, že sú tu rôzne hľadiska rokovacieho poriadku, nielen jeden článok. Ak je to tak, pri tak dôležitom bode, ktoré nemá precedens, je dôležité, aby sme mali jasné otázky rokovacieho poriadku a toho, ako bude konať výbor Libe. E, ja sa cítim veľmi zmetené. Sú tu rôzne e, stanoviska, ktoré e, vychádzajú z politických stanovisk a chcela by som, nechcela by som, nechcela by som dnes rozhodovať, kým nebudeme mať v tom jasné. Myslím si, že nie je tu žiadna iná cesta. Musíme si ešte raz požiadať právny odbor, E, e, aby zaujal jasné stanovisko, stihneme to e, za týždeň, aby sme mali jasné, ako postupovať aj v ostatných prípadoch a preto v žiadnom prípade by som nechcela súhlasiť s týmto návrh, odhľadnúť od vecnej stránky. Druhé hľadisko, mám veľký problém s tým, ktorý, návr, ktorý základ má pani Matio pre tieto zmeny. Chceli by som totiž e, posúdiť a na to e, potrebujeme e, čas. Hovorím to v mene našej politickej skupiny a myslím si, že v ostatných politických skupinách je to obdobné. Musíme si pozrieť títo princípy, základy, ktoré ste spomenuli. A po tretie, nie možné, aby sa z toho vypadol výbor pre zamestnanosť. Sme proti tomu. To by bolo veľkou chybou, aj z hľadiska budúcich rozhodnutí ktoré bude treba urobiť e, za obdobnej situácie e, v prípade e, toho, čo sa stalo s jednotným povolením v pléne. Sú tu veľmi vážne pozmenujúce návrhy a naozaj sú tu napojenie na rokovacie E, rokovací poriadok a myslím si, že je samozrejme, že treba do toho angažovať aj výbor pre zamestnanosť. A z politického hľadiska nechápem, e, keď sa e, tu odvolávajú na rokovací poriadok. Takže náš návrh je jasný. Musíme si vypočiť právny odbor a na základe vysvetlení, ktoré dostaneme, až potom sa rozhodnúť. Mr. Tavares, Pán Tarps. Nuž, veľmi e, stručne. E, pani Beres e, povedala dôležité veci, treba o tom uvažovať, nie je to jednoduché. Taktiež e, e boli tu poznámky ohľadom e, spolupráce e, a e, E, pane Cirkusa. To sú dôležité veci, a e, treba to uvažovať, lebo neskôr sa môžeme e, ocitnúť v rovnakej situácii. Totiž nie som šťastný, že hlasovanie v plene sa vykladá práve takto. Pani Matie si myslí, že to, o čom sme hlasovali, patrí do pôsobnosti Líbe, ale nie je to definitívne E, stanovisko, čo je dôležité, je hlasovanie, a nie výklad e, hlasovania. A vrátim sa k tomu, čo povedal Simon Busutil. Simon povedal, že ak niečo je jednoznačné, musíme podľa toho konať. Ale keď niečo v rokovacom poriadku e, je také jednoznačné a e, e, potom nemali by sme sa bať e, poradiť sa s výborom AFKO. E, pokiaľ naozaj e, e, je to upravené tak jednoznačne, ako sme o tom presvedčení. V každom prípade nespomínam si e, názor právneho odboru. Radili sme sa s poradcami, nevideli sme, pýtali sme sa socialistov. Myslím si, že ani socialisti nevideli stanovisko právneho odboru Nevideli sme to, neuvažovali sme o tom, ak takéto stanovisko existuje a na základe toho podľa nás nemali by sme dnes e, hlasovať, podporujem Klodom Rajsa, že mali by sme to odročiť, aby sme e, odročili hlasovanie. V mene zelených Okay, you, Ďakujem, pán predseda. A ja musím zaujať o našom záujme nielen preto, že som bola tieňovým spravodaj, tieňovou spravodajkyňou v výbore pre občianske slobody, ale som e, za to zapovedná aj v výbore pre zamestnanosť. Ide o komplexný pohľad, prípadne o premý stred záujmov. Ale súhlasím do značnej miery s tým, čo sa povedalo, že musíme postupovať opatrne, pretože tým stanovujeme precedens neskôr budú tu ďalšie správy z tohto balíčka, ktoré sa venujú rôznym aspektom e, imigračnej politiky a mnohé e, z nich e, patria k otázkam práve na prácu, sociálnym právam a do značnej miery to patrí do pôsobnosti výboru pre zamestnanosť. Myslím si, že by bolo bývalo užitočné, keby sme mali viac diskusí medzi dvoma výbormi a nie e, osobitné rokovania, aby sme vedeli, čo znepokojuje členov každého z výborov. Je mi jasné, že problémy, o ktorých sa rozhodujeme, napríklad rozsah posobností, to má značné e, dôsledky na názor predstaviteľov výboru pre zamestnanosť, na to, ako vnímajú cieľ e, jednotného povolenia. To znamená, že bolo by e, veľmi užitečné, aby sme o tom ďalej e, rokovali. A ja aj naša politická skupina by sme chceli požiadať, aby sme sa k tomu vrátili na budúci týždeň, aby sme sa definitívne rozhodli potom, ako e, sa pozrieme na to, ako navzájom po sebe článok 50 a 56, nielen 56, je možno, že dospejeme k rovnakému stanovisku, ako odporúča pani spravodajkynia ale je jasné, že sme nervózni, pretože môžeme e, poslúžiť precedencom a, to bude určovať naše konanie do budúcnosti, i keď neskôr sa rozhodneme, že bolo by rozumnejšie konať inak. Now. A teraz e, ďakujem, pán predseda, e, je neobvykle, že k poriadku je neobvykle, že chcel by som zdôrazniť, že tu sa hovorilo o relikie, hovorila e, kolegyňa Weber, e, e, kolegyňa, kolega Buzetil a Kirchhoff. Rokovací poriadok je jednoznačný a preto navrhujem, aby sme hlasovali o tejto problematike. Nie navrhujem, aby sme diskutovali ďalej, ale hlasovali. Čík. Serkas. Pán Serkas. 30 sekúnd, pán predseda, chcem poďakovať komisii za zdvorilosť a povedať úprimne medzi nami, že tá základná argumentácia bola prednesená pánom Busutilom, ale to, čo povedal, nie je pravda. Článok 56.3 nehovorí o komisii, ktorá je gestorskou, o výbore, ktorý je gestorským výborom. To ostatné E, nie je tak. Čiže ja navrhám, aby sme vytvorili článok 56 odsek 3, aby e, sme e, povedali na miesto gestorský výbor, kompetentný výbor, lebo ak máme dva kompetentné výbory, tak článok 56 nie je dostatočný. Takže pán Busutil nepovedal pravdu k tomu, čo hovorí rokovací poriadok parlamentu. Myslím si, že by sa teraz hodilo vypočuť si rozličné stanoviská, pretože sa ukázal kontrast v názoroch o veľmi dôležitej zásadnej otázke, ale je tu istá kontroverznosť aj správneho hľadiska, a to systematicky, pokiaľ ide o články 50 a 56,3 o rokovacom poriadku. Myslím si, že už sme si vypočuli údania v e, prospech toho, aby sme to vnímali tak, že kompetentný výbor môže rozhodnúť o postupe a rovnako sme si vypočuli návrhy, kde sa pripomína, že e, kompetencia o e, podstate bola v istom okamihu rozdelená v článku 56 medzi výbory LIBE a AMPLUA. A to viedlo k diskusii e, k tretej kapitole a tu sme tu aj evokovali. Nie je to iba diskusia o e, precedence, ktorý sa tým vytvára, ale je to zároveň diskusia o nejasnosti ohľadne vykonávacieho poriadku a e, in, právne interpretácie týchto článkov. Existuje viacero spôsobov, ako tieto body vyjasniť. Bol tu spomenutý právny servis a takisto aj kompetencie výboru pre ústavné záležitosti, ako že teda ti títo sú poverení interpretáciou týchto pravidel. Myslím si, že boli koordinátori, ktorí boli za to, aby sme hlasovali o postupe a boli ďalší koordinátori, ktorí boli za to, aby sme to odložili. Čiže teraz tu máme prvé hlasovanie. Ak sme za to, že budeme hlasovať o návrhu e, spravodajcu výboru Libe, pani Matie, alebo či to o týždeň odložíme, e, a to by nám umožnilo vyjasniť si správneho hľadiska tento bod a tento problém a zároveň by sme E, prizvali aj výbor Amplua, a aby nám vyjasnil, či, si, či zamýšľa opätovne otvoriť diskusiu o článkoch, ktoré sú v kompetencii tohto výboru. Myslím si, že e, my by sme mohli hlasovať. Mohli by sme hlasovať o postupe teraz alebo o týždeň. Alebo teda buď ho budeme hlasovať teraz, alebo to odložíme o týždeň. A takto by sme potom vedeli, ak aká je majoritná orientácia výboru LIBE ohľadne témy pani Mathieu. Takže ja som za to, aby sme hlasovali teraz. Ak chceme hlasovať teraz, tak budeme hlasovať. Ak nie, tak to odložíme o týždeň. Čiže ešte raz, budeme hlasovať teraz alebo o týždeň. Ak to správne chápem, a keď rátam zdvihnuté ruky, E, tí, ktorí chcú hlasovať teraz, zdvihnú ruku hore a nie, e, to budú tí, ktorí budú za to, aby sa hlasovanie odložilo o týždeň. Pochopili ste to? Čiže teraz za budú hlasovať tí, ktorí chcú hlasovať, aby sme, chcú, aby sme hlasovali teraz. A tí, ktorí budú proti, to bude znamenať, že budeme hlasovať o týždeň. Otváram hlasovanie. No, no. Hlas, hlasovanie je otvorené. Nemám hlasovaciu kartu, ale dúfam, že budete vedieť započítať môj hlas. Končím hlasovanie? Nie? Stále hlasujeme. Potrebujete e, viac času? Končím hlasovanie. 27 za, 20 proti, 0 sa zdržala, to znamená, že budeme hlasovať o postupe. Eh? Matie? Pani Matie? Je Chcela by som povedať niekoľko vecí ako odpoveď na mnohé vystúpenia, ktoré tu odzneli. Pokiaľ ide o e, termín medzi 10. januárom a dneškom, ako povedala pani Weber, boli tu schôdze tieňových spravodajcov, ktoré som ja organizovala a tam sme rokovali. Ja som zorganizovala schôdze, stretla som sa s Alejandrom Serkasom a s mnohými ďalšími kolegami a E, ja som si želala, aby sme konzultovali servis legislatívnej koordinácie, by sme sa informovali o, o procedúre. To nie je procedúra, ktorú tu ja sama presadzujem. To by som vám chcela povedala. A zároveň nechcem sa dotýkať článkov v kompetencii výboru Amplua, pretože e, to sa to sú veci, ktoré sa týkajú mňa a politickej väčšiny. Čiže články, ktoré sa týkajú výboru Amplua, nerozumiem, nepočujem. Články, ktoré sa týkajú výboru Amplua, teda výboru pre zamestnanosť, tých sa to netýka, tých sa nedotýkame. A tiež by som rada povedala, že plenárka sa už vyjadrila, pokiaľ ide o aplikačné pole, a to veľmi jachno. Jasno, to nie je len výbor Libe, ktorý sa k tomu vyjadruje. Plenárka sa už vyjadrila k všetkým pozmenujúcim návrhom. Aj záverečné hlasovanie bolo jasné, takže plenárka sa aj k pozmenujúcim návrhom veľmi jasne vyjadrila. Merci, Ďakujem, pani Matie. A teraz proste budeme postupovať podľa toho, ako sa navrhovalo hlasovaním. Teda, či teda budeme postupovať ďalej na základe procedurálnej interpretácie, teda ako nám výklad vysvetlila pani Matie, čiže článok 50 a 56 odsek 3, budeme hlasovať po druhý raz o jej návrhu. Tí, ktorí súhlasia, budú hlasovať áno, tí, ktorí sú proti, budú hlasovať nie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27 za, 20 proti. Návrh je prijatý. Vážení kolegovia, Vážení kolegovia, ešte stále máme na programe rokovania dva body a hodinu času, takže vás prosím o spoluprácu. tak či tak aspoň pol hodiny práce nás ešte čaká. Takže poprosím vás, spolupracujte. Máme pred sebou bod v rokovacom programe číslo 17. Zmena a doplnenie nariadenia Rady o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie Frontex. Spravodajca je pán Simon Busutil. Budeme diskutovať o predložených pozmeňovacích návrhoch ohľadne Frontexu. Termín na prekladanie návrhov bol 14. december. Celkovo je 185 pozmeňujúcich návrhov. Celkovo sme dostali aj stanovisko od výboru AFED. Tam bol schválený, stanovisko bolo schválené. Dávame ale slovo pánovi Busutilovi, potom predsedníctvu ohľadne prvej reakcie a potom nejaké vaše vyjadrenia. Pán Busutil, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Budem veľmi stručný v tomto úvodnom vystúpení. A práca výboru Libe oveľa jednoduchšia, keď väčšina ľudí opustí sálu. ako vidíte. Takže dovolte mi začať tým, že by som poďakoval všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Ja som pôvodne prišiel so 65 v úvodnej správe a potom prišli ďalší, ktorí prišli so 186, čo celkovo je 244 začínam lutovať, že som, vás, že som ich podnetil, aby predkladali takéto pozmeňujúce návrhy, lebo teraz sa im ja musím venovať a zaoberať sa s nimi, ale práve, že e, toto je situácia, ktorá poukazuje na ich veľký záujem riešiť túto tému. A chcem samozrejme spolupracovať aj s tieňovými kolegami, pretože chceme vypracovať silné a jednotné stanovisko, ktoré bude mať prerezový charakter ohľadne stranického aspektu. Dovolte mi vo všeobecnosti povedať, o čom hlavne boli tie pozmeňujúce návrhy, ale potom samozrejme nebudem hovoriť príliš dlho, aby som si vypočul totiž názor komisie a rady, ako aj otázky zo strany kolegov. Najdôležitejší najdôležitejšia časť, to gro pozmeňujúcich návrhov sa týka základných práv. To sa dalo očakávať. Takže tieto by som rozdelil do troch rôznych skupín. Po prvé, čo sa týka prístupu, ktorý som uplatnil ja, aj EPP, ale aj skupina ALDE. A je to prístup, na základe ktorého by sme mali mať jeden, jedno jasné úvodné vyhlásenie, že by tam bolo v ňom jasne vyslovené to, že základné práva treba zo strany agentúry vždy rešpektovať. Čiže to by bol prvý prístup. Druhý prístup, druhý možný prístup, sa týka aj toho, že by sa tam e, spomenuli alebo vsunuli temer do každého článku tejto legislatívy zmienky o základných právach. Toto podporuje skupina GUE a skupina zelených. Tretia, tretí možný prístup z hľadiska vyváženia. Ten podporuje, tento aspekt podporuje e, skupina socialistov. Myslím, že tu sa mi páči e, pozmiňujúci návrh o základných e, právach, to, čo predložilo aj ALDE, aj poradnému výboru, že poradný, proste Frontex má konzultovať s poradným výborom aj s príslušnými kompetentnými organizáciami v danej oblasti. A tiež sa mi páči aj to, e, tieto doplňujúce zmienky o základných právach v jednotlivých článkoch, teda to, čo, na čo poukazujú socialisti. Dúfam teda, že sa nám podarí dospieť ku zmysluplnému kompromisu, aby sme vyslali veľmi jasný signál, a myslím, že v tomto sa zhodnú všetky skupiny, že sa tu proste nepohrávame s otázkou základných práv. Vieme, že táto agentúra sa má venovať externým aspektom hraníc a samozrejme to, čo sa týka základných ľudských práv, to treba dodržiavať a tie základné práva majú byť agentúrou rešpektované druhá skupina, ale respektíve druhá téma, ktorej sa pozmienujúce návrhy dotýkali. To sa týka smerníc Frontexu, alebo usmernení Frontexu. Niektoré skupiny e, chcú o tomto jasnejšiu zmienku v texte, napríklad v súvislosti s tým, že Európsky súdny dvor, čo skoro dúfam, potvrdí platnosť a pokiaľ ide o tieto pozmeňujúce návrhy, z mojej strany v podstate, pokiaľ ide o samotnú vecnú stránku, nemám s tým problém. A pokiaľ ide o formálnu stránku, myslím si, že by bolo chybou, keby sme do zákona EÚ zahrnuli zmienku o rozhodnutí rady, e, ktoré vedie k tomu, že vlastne sa niečo spochybňuje na Európskom súdnom dvore alebo cestou Európskeho súdneho dvora. Pretože e, možno Európsky súdny dvor sa nakoniec vysloví, že dané ustanovenie je neplatné. Takže menej pozmeňujúcich návrhov, než by som bol očakával, bolo predložených e, ohľadne ochrany, ale neviem, či je to pozitívne alebo menej. Keď hovoríme o ochrane údajov, Proste situácia je takáto. Predpokladám, že sa e, tu dopracujeme ku kompromisu, pokiaľ ide o ochranu dát a pokiaľ ide o prenájom a nákup zariadení, na základe komunikácie s tieňovými predstaviteľmi môžem povedať, že tu je dosť široká zhoda v názoroch, že sa môžeme uberať ďalej navrhnutou cestou. Ďalej, e, či by sme mali poskytnúť Frontextu mandát, aby e, sa mohol venovať aj e, dobrovoľnému navracaniu, nielen navracaniu na základe rozhodnutí zákonných, povinných, to je ešte otvorená otázka. Ďalej, dohody s tretími krajinami. Myslím, že tu zo strany všetkých skupín jasné stanovisko, že treba e, činnosť tejto agentúry vo všeobecnosti podriadiť demokratickej kontrole, ale hlavne sa to týka jej vzťahov voči tretím krajinám. Ja viem, že niektoré veci sú tu potom problematické pre radu, ale verím, že sa to podarí vyriešiť aj cestou Európskeho parlamentu. Toľko zatiaľ z mojej strany. Toto je tá všeobecná predstava o tom, alebo informácia o tom, čo hovoria pozmeňujúce návrhy. Verím, že nás ešte budú čakať ďalšie zaujímavé stretnutia aj s predstaviteľmi tieňových or- orgánov a rád si vypočujem stanovisko komisie a rady. Ďakujeme pekne pánovi Busutilovi, ak si želá komisia vyjadriť sa, nech sa páči, máte slovo. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem pánovi spravodajcovi za kvalitnú správu a za úvodné slovo. Myslím si, že vyznalo veľmi pozitívne, pokiaľ ide o perspektívu dosiahnutia dohody. Pre komisiu je to priorita. E, myslím si, že je tu naliehavá potreba pokročiť. E, aj na základe situácie v Grécku musíme urobiť, čo môžeme, aby sme ešte viac posilnili Frontex. E, e, chápete, že nemôžem sa vyjadriť v mene komisii e, dnes, čo sa týka každého pozmeňujúceho návrhu, ale dovolím si niekoľko poznámok. Komisie vo všeobecnosti podporuje predstavu spravodajcu, pokiaľ ide o systém ochrany hraníc únie, s tým, aby sme spojili RAPID a, a tými podpory Frontexu. Myslím si, že je to správny smer, Treba e, však e, zachovať operačnú hodnotu tohto návrhu s tým, aby sme naozaj posilnili Frontex. A možno, že e, menej by sme sa mali venovať pozornosti otázkom názvov a podobne. Je dôležitá operačná schopnosť. Nebude možné otvoriť naredenie, o REBIT, lebo tam sú podrobne upravené mechanizmy fungovania, ale No teraz to by nemalo e, e, správneho hľadiska braniť nám tomu, aby sme vykročili smerom, ako to navrhuje pán spravodajca. V otázke osobných údajov môžem iba spomenúť najnovšie oznámenie komisie ohľadom stratégie e, vnútornej bezpečnosti. Podporíme akýkoľvek kompromis medzi radou a parlamentom, čo sa týka príslušných pozmeňujúcich návrhov. A neskončili ste, alebo Prepačte, ešte niekoľko slov. Taktiež sme otvorení e, e, predstave o dobrovoľnom návrate. Podľa nás Frontex už rieši túto problematiku, keď realizuje e, projekty na posilnenie kapacity členských štátov. To znamená, že keby sme to explicitne dali do mandátu Frontexu, to by bolo aj žiaduce, aj reálne. Pokiaľ ide o základné práva, ako viete, bolo to a stále je prioritou e, komisie. Chceme posilniť e, e, ochranu základných práv v právnom rámci Frontexu. Sme otvorení voči ďalším návrhom, aby sme dosiahli nový pokrok s tým, že pozmenujúce návrhy musia zohľadňovať dielbu právomoci medzi agentúrou a členskými štátmi. To by asi stačilo. Ešte raz chcem e, zdôrazniť, že sme k dispozícii vášmu výboru, aby sme dosahli medziinstitucionálnu dohodu v prvom čítaní. Ďakujem. Make any, make a contribution. A praje si predsedníctvo slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujeme aj za to, že máme príležitosť sa vyjadriť e, vo vzťahu tejto téme a vo vzťahu ku pozmeňujúcim návrhom. V prvom rade pokladáme správu pána Usitila za výborný materiál, z ktorého sa dá v ďalšom vychádzať a dúfame, že sa čoskoro dopracujeme ku kompromisnému návrhu už ešte počas maďarského predsedníctva naozaj e, tých mnoho pripomienok a pozmeňujúcich návrhov zo strany poslancov Európskeho parlamentu poukazuje na to, že to pokladajú za významnú tému a verím, že sa nám podarí využiť tieto podnety na skvalitnenie a e, zvýšenie efektívnosti Frontexu. A súhlasíme aj s tými návrhmi, ktoré vyslovil pán Busutil a podporuje to, myslím aj ALD, že aspoň teda e, by mali byť v článkoch zmienky o zachovávaní základných práv a o ich rešpektovaní. A myslím, že aj predsedníctvo, aj väčšina štátov podporuje túto cestu. Pokiaľ je o zasadnutie e, na pracovnej skupine o Frontexe, tak sme prerokovali niektoré výhrady a v súvislosti s návrhmi a podnetmi a môžeme povedať, že veľká väčšina e, bude zo strany členských štátov prijatá, niečo už sa aj zapracováva do textu a verím, že 11. február, e, kedy sa zasadne, kedy zasadne opäť rokovanie o Frontexe, že ten dátum, dátum vlastne nám už e, načotne Alebo v, tom, v ten deň sa dozvieme teda už viac o pokroku. Dúfam teda, že sa pracujeme ku dobrému kompromisnému materiálu a súhlasíme s tým, že s tými návrhmi, ktoré sa týkajú prenajímania a kúpy zariadení. A pokiaľ ide o spoluprácu s tretími e, krajinami, áno, tam sme za rozšírenie spolupráce. Sú tu síce hlásenia, že e, za, teda, vychádza sa z analýzy rizík a nakoniec aj vychádzajúc z toho, čo tu prebehlo e, v rozhovore s pánom ministrom, je, nie je to jednoduchá vec a maďarské predsedníctvo sa bude snažiť aj vo februári nejak to riešiť, aby sme príslušné materiály doručili výboru LIBE čím skôr. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu veľký počet prihlásených do diskusie. E, dôrazne vás e, žiadam, aby ste nehovorili dlhšie ako jedna, jednu minútu, pretože hneď potom by sa mali stretnúť koordinátori po e, riadnom zasadnutí výboru e, Libe. Čiže je tu veľký počet. Poprosím vás, nie viac ako jednu minútu. V opačnom prípade sa dostaneme do problémov, ako je zvykom. Pani Bgijom. Iba za minútu to bude zložité. Prepačte, pán predseda. Nebolo by lepšie vypočuť si najskôr spravodajkyňu za AFET, ktorá už pracovala, aby prezentovala svoj dokument vo výbore AFET a potom, že by sme o tom diskutovali? Myslím si, že to by bolo oveľa lepšie, aby sme mali o čom debatovať. Dobre, ja súhlasím. Takže dávam vám slovo pani. Thank you. Uh... Ďakujem, pán predseda. Áno, vo výbore AFET sme e, dostali e, e, hlavnú úlohu, aby sme zistili, akú formu môže mať toto stanovisko s tým, aby agentúra vylepšila svoju činnosť, aby si isplnila svoje povinnosti v oblasti ochrany ľudských práv. Dostali sme návrh komisie, kde je odkaz na ochranu ľudských práv. Považujeme to za prioritu. Aj komisie sa k tomu prihlásila ale podľa nás tento e, návrh je obmedzený a nie e, systematický. Preto sme predložili viaceré pozmeňujúce návrhy, na ktorých sme sa dohodli v Bafete a považujeme za potrebné nájsť záväzný a efektívny mechanizmus, ktorý bude využívať e, odborné skúsenosti, nezávislé skúsenosti, pokiaľ ide o práva, zákon ľudských práv, e, e, vrátanie UN e, vysokého komisára a no, zodpovednosť za ľudské práva. A predtým hodnotenie agentúry nebolo nezávislé a považujeme zabezpečiť analýzu zakotvených v listine ľudských práv práv. A za každým e, všeobecná správa e, o činnosti Frontex by mala v prílohe obsahovať aj túto správu. Nechcem e, spomínať všetky dohodnuté dohody, ale čo je dobré, podarilo sa nám dohodnúť na tom, že činnosť Frontexu by sa mohla pozastaviť v prípade, že dôjde k porušeniu medzinárodného práva alebo listiny základných práv. Takže všetky pozmenujúce návrhy budete mať k dispozícii a chcem vás vyzvať, aby ste ich zohľadnili. E, ide e, o prioritu e, príslušného odboru komisie. Ide o snahu rozšíriť mandát Frontexu v neposlednom rade, pretože tam sú nedostatky z hľadiska zabezpečenia ľudských práv. A keďže komisia je otvorená zohľadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, e, podľa mňa e, nestačí iba v jednom odseku spomenúť ľudské práva, pretože ochrana ľudských práv a základných práv musí byť konkrétna a musí byť monitorovaná. Všeobecný odkaz na ľudské práva máme vo všetkých dokumentoch a prejavoch. Ďakujem. Yes, have you finished? Skončili ste? Áno, ďakujem vám. Takže pani Jon. Ďakujem, takže e, budem trochu lapidárna. Chcem sa poďakovať Simonovi Buzutilovi za prácu, za metódu, ktorú aplikoval a myslím si, že ešte budeme mať príležitosť vrátiť sa k tomu, lebo ešte nedokončil prácu. Chcem zdôrazniť význam tejto správy, ktorá naozaj je predmetom mnohých pozmeňovacích návrhov. Chcem sa sústrediť na niektoré, pretože musíme mať krátku rozpravu, takže chcem sa vrátiť k tým bodom, ktoré naznačil Simon Vuzotil. Pokiaľ ide o základné práva, to je skutočne zásadný bod. E, pripomienky, ktoré boli e, spomenuté, tak tam treba sa rozhodnúť, či urobíme z toho e, špecifický odsek, alebo či, tam, či to opatríme mnohými referenciami, ale naozaj si myslím, že by to bolo treba nejakým spôsobom prepojiť na nejaký úvodný odsek, kde, ktorý by bol veľmi koncízny, veľmi presný, lapidárny, kde by sme zdôraznili význam, aký my prikladáme ľudským právam v tomto texte. Potom je tu ďalší bod, kľúčový bod. Tam sa hovorí o e, súdnom dvore. Aj tam je niekoľko tém, a ktorými sa treba zaoberať, treba tam, aby o nich boli zmienky. Tam sú také špecifické mechanizmy. A je to dôležité tým viac, e, čím hovoríme o tých styčných dôstojníkoch pre imigráciu, tak tam niektoré práva sú e, zrušené na návrh komisie. Takže vidíme, že je tam skutočne záujem sústrediť sa na tému. E, pani Lochbiller nám naznačila správne smery, takže si myslím, že by sme mali pokračovať e, v takom veľmi jasnom právnom rámci a schopnosť realizovať, aplikovať a rešpektovať e, ľudské práva, základné ľudské práva aj Frontexom. Pokiaľ ide o osobné údaje, tam sa o tom hovorí v návrhu správy pána Buzutila, Nebudem sa pýtať na reálnu motiváciu tejto časti, pretože teraz sa mi zdá, že mandát Frontexu e, nie je E, nakladanie s osobnými údajmi. Oni majú vlastne e, zabezpečovať vonkajšie hranice a bojovať proti cezhraničnej kriminalite nezávisle od záujmov, ktoré tomu zodpovedajú. Čiže ak chceme e, pokročiť smerom k možnosti zaobchádzania s osobnými údajmi, tak tam musíme byť veľmi jasní, veľmi struční a musíme vychádzať z väčšiny tých e, e, poznámok, ktoré už na túto tému odzneli. Samozrejme, že už tu odznelo mnoho pripomienok, najmä pokiaľ ide o kvantitatívne e, aspekty, ktoré často dáva Frontex a potom kvali, charitatívne o dobrovoľnom návrate. Tam ja som veľmi skeptická, pokiaľ ide o mandát, ktorý dostal Frontex o dobrovoľnom návrate. Myslím si, že oni by mali mať takisto e, možnosť e, riešiť problémy spojené s cestovnými dokladmi. Veľmi veľa tém, nákupy, leasing, tam väčšina e, vo väčšine prípadov sme sa proti takýmto veciam stávali. Mm, máme tu návrhy o ohľadne poľovačky. To je naozaj veľmi také, také zvláštne. Neviem, ako si môžeme dovoliť eh, utrácať toľko peňazí vzhľadom na tieto témy. A ďalej tu máme ešte kompetencie eh, Frontexu. Eh, myslím si, že tam je to v správe pána Buzutila jasne vysvetlené, ale napriek tomu si to vyžaduje isté objasnenia. Už sme začali na tom pracovať, napríklad pokiaľ ide o zodpovednosť Frontexu a myslím si, že tam bude potrebné dosiahnuť dohodu. Bene. Signora Wickstrom. Pani Wickstrom. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Busitelovi za ozaj veľmi kvalitnú a solidnú prácu, ktorá sa týka tejto témy a chcem vysloviť poďakovanie aj všetkým ostatným kolegom, ktorí pracujú ako tieňoví spravodajcovia v danom procese. Chcem tiež zdôrazniť význam úzkej spolupráce medzi nami tu v tomto parlamente, aby sme naozaj vypracovali veľmi zrozumiteľný a dobre štrukturovaný text, aby aj proste, aby bolo všetko jasné aj rade, aj komisii, aj samotnému Frontexu. Mnoho pozmeňujúcich návrhov bolo predložených a to si vyžaduje našu pozornosť. A vlastne sa s tým zvýrazňuje práve ten odborný charakter návrhu. Nemusíme sa ponáhľať. Dôležité, aby sme sa dopracovali ku kvalitnému výsledku a solidným kompromisom. Takým, ktoré dokážu podporiť všetky politické skupiny. A tým vlastne sa ešte zvýrazní váha parlamentu eh, ohľadne jeho názoru túto významnú tému. Dovolte mi vyjadriť sa niektoré, teda vyjadriť sa aj niektorým odozneným názorom ohľadne toho, čo hovorí pán Pusutil, že by sme mm, vytvorili nejaký, alebo hovorí sa o systéme hraničnej kontroly EU. V podstate je to skôr semantická záležitosť, nemám s tým problém a týka sa to aktivít Frontextu a myslím, že aj Frontex uvíta takúto zmenu. Myslím, že by sme sa nemali e, proste že by sme nemali uviaznúť na nejakých maličkostiach v rámci debaty, aby, aby nám ostalo viac priestoru na ochranu významných vecí, ochrana dát, základných práv a tak ďalej. No, ako garantovať E, aktivity Frontexu. Jednoducho v prvom rade musí e, Frontex rešpektovať základné práva. A možno vlastne ako vstupnú bránu do celého, celej tejto témy treba prísť s niektorými významnými pozmeňujúcimi návrhmi. Chcem ale zdôrazniť, že v podstate všetci tí pohraničiari, ktorí budú v rámci Frontexu pôsobiť, si musia byť vedomí e, potreby dodržiavať základné ľudské práva a základné práva občianské vôbec tieto základné práva. Musíme teda zabezpečiť to, aby e, migranti, ktorí prekročia hranice EÚ, boli e, náležite kvalitne prijímaní. A preto treba vyškoliť náš personál ako majú rozoznať, či daná osoba potrebuje už e, azyl a proste ako k takýmto uchádzačom o azyl slušne a korektne pristupovať. Ide o to, e, že treba jednoznačne dodržiavať práva a na to náš parlament klade veľký dôraz. Chcem vyjadriť e, ocenenie tej skutočnosti, že illegal migrants, nezákonní migranti, sa zmenilo na irregular migrants z hľadiska terminológie. A myslím, že tento výbor podporí toto smerovanie. Z politických dôvodov vlastne ľudské bytosti nikdy nie sú illegal, teda nezákonné. Môžu byť ako irregular z hľadiska vnímania, právneho hľadiska. A ďakujem vám za váš za vášho tvorivého pracovného ducha a teším sa na spoluprácu. A teraz dáme slovo mm, ďalšiemu rečníkovi, ale ešte predtým vám chcem pripomenúť, že máme na zozname 7 rečníkov a prosím vás, rešpektujte 1,5 minútový rečnícky čas. Ďakujem. Pani Erc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Busetilovi. Málo kedy máme mm, tak dobre stretnutie tieňových spravodajcov, ktoré sa riade veľmi systematicky. Môžeme tam diskutovať, reagovať. No zaj, e, mm, blahoželám, to bola prvá trieda. Naša téma ako to práve e, pomenovala pani kolegyňa, je jednoznačné. Myslím si, že potrebujeme jasné vyhlásenie e, ohľadom e, základných práv, ľudských práv celej tejto problematiky. Myslím si, že v úvodných ustanoveniach by sme mohli povedať, že tam má byť nejaká základná, základný článok, ktorý to upravuje. A musíme jasne povedať, na ktorých miestach je nevyhnutné spomenúť e, určité formulácie ohľadom ľudských práv. Ale to sa dá vyrokovať a mm, myslím, že to sa podarí. To je poprvé. Po druhé, e, pokiaľ ide o dobrovoľný návrat, e, či tento mandát by mal byť uzavretý, my to v našej skupine odmietame. Nemali by sme to navzájom miešať Musíme si pozrieť, podrobnejšie pozrieť na mandát e, Frontexu. Podľa nás to tam nepatrí. A nemali by sme e, odsúhlasiť rozšírenie mandátu v tomto smere. Ako už som e, vtedy povedala, mám problém s tým, že pojem Frontex sa trošku komplikuje, pretože ide o ochranu vonkajších hraníc. A to by mohlo spôsobiť určité problémy. To by sme nemali tak robiť. A taktiež posledná poznámka, pokiaľ ide o technické vybavenie, myslím si, že na ďalšom stretnutí tých spravodajcov sa k tomu ešte budeme e, môcť viedriť a potvrdiť. Sú tu viaceré otázky, ale nebudem ich všetky spomínať. Senát Flotra. Flotra. Ďakujem aby som sa vrátila k tým bodom, ktoré boli spomenuté Simonom Buzutilom celkom správne povedal, že otázka ľudských práv je centrálnym bodom e, agentúry Frontex a myslím si, že sa tam netreba rozhodovať medzi všeobecnou klauzulou alebo klauzulou, ktorá by bola rozdelená do všetkých článkov. Treba mať všeobecnú klauzulu, ale treba mať operačné a pragmatické mechanizmy, ktoré by umožnili E, viesť k tomu, aby vlastne táto klauzula ľudských práv mala šancu byť aj aplikovaná v praxi. S Tuniskom máme v našej asociačnej dohode skvelú klauzulu o ľudských právach a to všetko fungovalo dik počas diktátorského režimu, režimu 10 rokov. Takže klauzula je dôležitá, ale je potrebné garantovať konkrétne operačné pragmatické mechanizmy, ktoré by povedali, že napríklad porušenia ľudských práv, e, keď k ním dôjde, tak sa jednoducho pozastaví takáto vec. Druhý bod je zodpovednosť. My stále tu vlastne sme v takom umeleckom prostredí, e, kde vládne zmetok ohľadne zodpovednosti, či je to členský štát, agentúra Frontex, agent Frontex v prípade porušenia ľudských práv. Kto je zodpovedný? Moja skupina e, predniesla návrh a prosím vás, preskúmajte si ho. Nie je to výsledok našej predstavivosti, ale my sme konzultovali sieť expertov k článkom 245 a 246 a tam sa snažíme vyjasniť zodpovednosť, pokiaľ ide o nejakú operáciu agentúry v rámci nejakého kontraktu s nejakým členským štátom alebo s niekým iným, alebo v prípade, keď takáto operácia, ktorú riadi kontrakt, e, Frontex nie je kontraktuálna. V každom prípade tu dochádza k veľkému zmetku, pokiaľ ide o aktérov, o kompetencie, zodpovednosť a nie je tam vyjasnený bod zodpovednosti. Konkrétne mechanizmy my tam spomíname vzdelávanie, analýzu rizik, operačný program, orientačné línie, to je všetko prevencia, vzdelávanie a potom samozrejme e, kódex správania a to všetko, čo sa týka vlastne ľudských vzťahov. A potom treba tam mať aj nezávislé poz ich pozorovateľov a hodnotiteľov, lebo bez nich nemôžeme očakávať skutočnú aplikáciu e, všetkých bodov, ktoré sa týkajú ľudských práv. Máme ochrany žiadateľov o azyl, pretože to je veľmi dôležité Takže by som si želala, aby spravodajca vzal e, do úvahy aj to, čo nie je len deklarácia o ľudských právach, ale aby bral do úvahy aj mechanizmy vo všetkých štádiách činnosti Frontexu. Ďakujem. Kolega Papa Nikolau. Kolegyňa, kolega Papa Nikolau, pardon. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. S veľkým záujmom sledujem našu rozprávu a takisto aj všetky predložené pozmenujúce návrhy. Hovorím to preto, lebo viete, že som Grék a to je krajina, ktorá bola pod veľkým tlakom a je pod veľkým tlakom, pod väčším tlakom ako hoci ktorá iná členská krajina. A v priebehu niekoľkých sekúnd by som chcel predniesť niekoľko pripomienok. Ďakujem pánovi Busutilovi za vynikajúcu správu. Je to správa, ktorá predovšetkým e, ponúka e, skvelý základ, aby Frontex mohol aplikovať svoj program, dosahovať dobré výsledky a garantovať všetko, o čom už dlho diskutujeme. Myslím si, že pán Bozutil veľmi dobre pracoval spolu s ostatnými politickými skupinami. Hovorím to preto, lebo vás chcem poinformovať, čo sa teraz deje v Grécku aj keď nemám na to veľa času. Ak sa dnes spýtate Gréka, aký je najväčší príspevok Grécka v oblasti emigrácie a boja proti emigrácii a nelegálnej emigrácii v súčasnosti, tak mnohí sa cítia opustení v zmysle solidarity v dôsledku odpovede, ktorú sme dostali na túto tému. E, tu ide o reálnu solidaritu EÚ s Gréckom a práve Frontex prišiel do Pirea a v, začal robiť cvičenia v Egejskom mori na, a na pozemnej hranici s Tureckom a naozaj tam sa ukázali skvelé výsledky. Tieto výsledky musím povedať, že sú naozaj veľmi dobré. Vzhľadom na to, že v Grécku sa veľmi zblízka sleduje všetko, čo robí Frontex. Ja rešpektujem všetky argumenty a pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené a myslím si, že tam sa môžeme všetci zhodnúť. Avšak nepočuli sme tu nič o porušovaní ľudských práv. E, to sa týka aktivít Frontexu v mojej krajine. Nikto nehovorí, že Frontex sa dopúša porušení v tomto smere. Hovorí sa tu o konštruktívnom príspevku Frontexu počas operácií. A toto som chcel povedať a ďakujem pánovi Buzutilovi. To, čo bolo povedané, je mimoriadne dôležité a všetci súhlasíme s tým, aby sa Frontex posilniť, ale musíme mu umožniť, aby bol minimálne taký e, efektívny ako doteraz, alebo ešte viac. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel e, vyjadriť svoje uspokojenie s tým, že ostatné politické skupiny sú spokojné s Simonom eh, Busetilom, tak sme s ním spokojní my. A mohol eh, eh, veľmi dobre mm, prebrať niektoré naše mm, interné predstavy. A teraz po vecnej stránke. Samozrejme, Frontex musí byť účinnejší, musí mať lepšie možnosti z hľadiska odbornej prípravy, výcviku a je dôležité, aby uh, Eh, Frontex mohol spracovať osobné eh, údaje. Samozrejme, treba zabezpečiť aj eh, ochranu týchto údajov a okrem iného aj základných práv. Myslím si, že mohli by sme ešte prispieť k tomu, aby Frontex pri ochrane šengenského priestoru dostal dôležitejšiu úlohu. Pokiaľ ide o návrh komisie, Myslím si, príliš veľa e, v agende Frontexu závisí od súhlasov e, e, Európskej komisie. Tam má dva hlasy v, riadiacom, v riadiacej rade. To zabezpečuje aj hľadisky rozpočtov a myslím si, že mal by zostať prúzný. Ďakujem pani Keller. Ďakujem. Pokiaľ ide o porušenie e, e, ľudských práv a pôsobnosť e, Frontexu v Grécku, napríklad mm, nemeckí pracovníci hraničnej služby hovorili o šokujúcich informáciách o podmienkach, v ktorých žijú utečenci. Taktiež aj v správe, o ktorej sa hovorilo, v Nemecku e, v súvislosti s Frontexom boli dosť kritické poznámky. Jednoduchá otázka na komisiu. Pokiaľ som dobre pochopila, komisia e, má veľa ustanovení o ochrane údajov vo svojom návrhu, pretože komisia uvádza, že nechceme, aby e, Frontex v súčasnosti spracoval osobné údaje. A teraz ste povedali, že sa vám pozdáva, pozmenujúce návrh, ktoré sme urobili my aj Busetil ohľadom ochrany údajov. To znamená, že ste e, zmenili svoj názor, e, čo sa týka spracovania osobných údajov Frontexom, alebo s čím to, s čím to súvisí? Kolega Koraca Bill. Pán Koraco Bill. E, grazie, presidente. I just would like to... Ďakujem, pán predsedajúci. Ehm, by som chcela pripomenúť, že pokiaľ ide o operácie, náborné operácie, ktoré koordinuje Frontex, e, vychádzajú povedzme aj z rozhodnutia rady, e, pokiaľ ide o doplnenie dohody o Frontexe. Vlastne politické skupiny sa dohodli na potrebe jasných pravidiel a zreteľných pravidiel e, pre krízové situácie a naliehavé situácie na mori. A vlastne teraz nám to Simon pripomenul, pretože práve prebieha pri riešení prípadu na Európskom súde. Takže je dôležité, aby nové predpisy Frontexu zohľadňovali aj takéto situácie a práve to sa deje. Takže by som poprosila práve pod, o podporu tohoto bodu ctených kolegov. Čiže e, ide o to, že musíme rešpektovať prebiehajúce postupy. A veľmi rada som si vypočula, Simon, od teba, že súhlasíš s tými vecnými obsahovými a obsahovými aspektami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz ešte veľmi stručné pripomienky. Um, chcem sa poďakovať Simonovi Buzutilovi za vynikajúcu prácu, konkrétnu, presnú, trefnú a vyváženú. Chcem poďakovať aj ostatným politickým skupinám za spoluprácu. Predložilo sa viacero pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, že keď sa hovorí o agentúrach, treba ich vyhodnotiť, skontrolovať, ako fungujú a aké sú tam náklady, aké operácie prevádzajú. Samozrejme, že k tomu potrebujeme systém, pretože systém spolupráce a kompenzácií členských štátov nefungoval tak, ako mal fungovať. A že, je potrebné, aby nám komisia potvrdila, že rýchly a užito, rýchly zásah je potrebný a užitočný na hraniciach. A teda, aby sa tam zdôvodnila aj konfiškácia alebo zabavenie. Ďalej, ak dôjde k nejakým deliktom, ktoré sa preukážu, tak naozaj potom tam možno skonfiškovať niektoré majetky sú lade s mandátom Frontexu, ale nemôžeme pritom zabúdať na to, že treba brať do úvahy e, právo osoby a ľudské právo tejto osoby a to musí byť rešpektované. Ešte skôr, ako dám slovo Simonovi Busutilovi, chcem dať slovo komisii, na ktorú sa obrátila kolegyňa Keller. Nech sa páči komisii. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi v stručnosti. Nechcem tým povedať, že komisia zmenila postoj. E, Isté, veci by mali byť povedané jasné. Na začiatku sme prijali návrh určitý a vlastne obrátili sa nás viacerí odborníci, aby sme, teda vo veci osobných dát. Komisia teda e, sa rozhodla podrobnejšie preskúmať túto oblasť. A to je jediný dôvod, prečo komisia vlastne sa nezmenila o osobných údajoch v pôvodnom návrhu. Ale pokiaľ ide o prijatie tohto návrhu, tak vlastne bolo veľmi jasne poukázané na to, že sme sa venovali tejto veci, skúmali sme to a že ak bude potrebné, sa vrátime k tomu a budeme diskutovať aj trebárs o e, celom zozname všetkých informačných e, systémov, ktoré sa dali aplikovať v oblasti vnútra a spravodlivosti. A až potom vlastne sa dostávame do situácie, kedy sme schopní povedať, že áno, budeme sa zapojení do diskusie a budeme sledovať, čo sa deje. A ak bude potreba, tak e, vieme k veci pristúpiť konštruktívne, ale to ešte neznamená, že komisia zmenila stanovisko, pokiaľ ide o konkrétne túto vec. Ďakujem. Pán Busutil, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za ich e, vyjadrenia a slova ocenenia na moju adresu. Pokiaľ ide o výsledok e, celej tejto témy, e, dúfam, že teda aj vďaka vyjadreným slovám kolegov dospejeme k jednozna- jednoznačnému záveru celkovo. Predpokladám však, že ešte nás čaká mnoho debát, kým sa tam dostaneme. Dovolte mi konkrétne teda ešte e, sa venovať niektorým bodom, o ktorých sa tu hovorilo. Ľudské práva. Samozrejme, to, čo povedala pani Flot, rešpektuje v plnej miere. Tu hľadáme operačný, prevádzkový mechanizmus, ktorý umožnil práve to, aby jednoznačne boli monitorované ľudské práva, ako sa dodržiavajú. Čiže sa mi páči aj pozmeňujúci návrh zo strany liberálov, ktorý no, hovorí o vytvorení poradného orgánu, ktorý vlastne, no, kde by pracovali ľudia, ktorí nie sú v agentúre Frontex. A samozrejme som otvorený e, ďalším podnetom, ktoré napríklad vychádzajú aj z toho, čo povedal pani Lochmer, o zastavení operácií, pokiaľ by došlo ku porušení ľudských práv a potvrdí sa to. Ďalej, ochrana údajov. Ohľadne tohoto by som sa chcel vyjadriť aj k tomu, čo povedala Silvia Gion, stená kolegyňa. Je tu samozrejme otázka, prečo agentúra ako Frontex by mala spracovávať osobné údaje. Hm. Nuž, boli ste aj vy, kolegyňa, s nami vo Varšave a agentúra veľmi jasne povedala, že aj napriek všetkým tým prostriedkom a zdrojom, ktoré tam vkladáme, niekedy proste nedokáže využívať informácie, ktoré už sú k dispozícii na misiách a, a za to platíme treba. A proste, ak má spracovávať tieto informácie, vlastne fakt je, že nedokáže bez spracovania týchto informácií v plnej miere plniť svoj mandát. Čiže vlastne e, sa jej v tom bráni. Bráni sa v tom, tej agentúra by mohla náležite efektívne fungovať. A pretože keď nemá právne oprávnenie spracovávať dáta, tak ju to brzdí. Samozrejme, že oceňujem, že ste ochotná zvážiť tento aspekt, ak EDPS bude e, sa tiež venovať tejto otázke a bude zaangažovaná do jej riešenia. Takže teším sa na to, že sa dospede ku konsenzu aspoň solidnou väčšinou. To je z mojej strany všetko zatiaľ a teším sa na spoluprácu a verím, že sa nám podarí získať širokú podporu pre tento materiál. Ako povedala Cecilia Wikström, toto by výrazne posilnilo práve aj váhu parlamentu voči rade. A nebuďme naivní, vážení kolegovia, je jasné, že rada sa bude snažiť postupovať minimalisticky, oveľa viac než my, pokiaľ ide o tento predkladný materiál. Takže Čím budeme jednotnejší, tým budeme mať silnejšiu pozíciu pri rokovaniach s radou. A hovoríme o, aj v súvislosti s tým, čo povedal Georgios Papa Nikolaus. Potrebujeme efektívnejší Frontex, možno nie hneď zajtra, ani nie dnes, ale vlastne už sme ho potrebovali včera. Čiže je to ozaj veľmi, veľmi naliehavá vec. Ešte raz chcem poďakovať sekretariátu a hlavne tej, pane, eh, tej dáme, ktorá sedí vedľa vás, pán predseda, lebo bez podporuj, podpory sekretariátu by sme mnoho z toho, čo sa urobilo, neboli schopní spraviť. Ďakujem. Ďakujem za posled... a ešte posledná pripomienka. Chcem povedať, že my všetci s týmito poslednými pripomienkami súhlasíme. A vo svetle toho, čo bolo povedané počas živej diskusie, E, e, som si urobil záver, že v polovičke marca by sme mali mať orientačné hlasovanie o tejto téme a dovtedy bude mať kolega Busutil čas skonkretizovať svoj dokument. Myslím si, že bude mať čas e, pripraviť kompromisné návrhy ešte máme na programe jeden bod, ale vzhľadom na to, že sme prekročili čas, uzatváram schôdzu, bežnú schôdzu výboru a navrhujem koordinátorom, aby tu ešte na chvíľku zostali. Ďakujem a príjemný, pekný deň.